Good afternoon, everybody. Dobrý deň. Všetkých vás veľmi srdečne vítam v tejto novej zasadacej miestnosti. Myslím, že to je zasadacia miestnosť na najbližšie 3 mesiace. Takže navrhujem, aby sme začali a prijali program s jednou zmenou na žiadosť spravodajkyne pani Harms, bod číslo 9, rámec spoločenstva týkajúci sa jadrovej bezpečnosti, bude zaradený na program 10. februára na zajtra na konci popoludnia približne o 18.00. Vidím, že nikto nie je proti. Nož a ďalej musím oznámiť, že máme k dispozícii všetky jazyky a výbor, zasadnutie výboru je dnes po obede vysielané na internete. Výsledok písomného postupu je taký, že koordinátori sa dohodli, že v písomnom postupe ehm, bude zasadnutie 16. marca pondelok po obede bude sa konať od, ako zvyčajne od 15.00 do 18.30 a že hlasovanie o jednotlivých stanoviskách, ale nie o správach, sa bude konať v tento deň od 17.00. Na záver, zasadnutie sa uskutoční teda po obede 16. marca. No a teraz prechádzam k bodu číslo 3. Zápisnice zo zasadnutí budú schválené, ak do konca súčasného alebo dnešného zasadnutia nikto nepredloží žiadne žiadne pripomienky. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu zmena a doplnenie nariadenia o vytvorení spoločnej organizácie polnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o normy uvádzania na trh pre hydinové meso. No a slovo dostáva náš spravodajca Boguslav Sonik. Nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán predseda. Hlavná téma tohto stanoviska komisie a výboru je zadefinovať hydinu e, v, no, určenú na spotrebné kon, konzumné účely na základe nového a vypracovať nové predpisy. Cieľ, ktorý máme pred sebou, sa týka nariadenia, ktoré sa týka tohto mesa. Mesa, ktoré sa predáva vo všetkých členských štátoch EÚ, je vysoko kvalitné a treba občanom garantovať istú bezpečnosť a takisto aj zdravotné normy. Tieto obchodné normy treba brať do úvahy, najmä vzhľadom na isté ohrozenia alebo hrozby a treba takisto mať na zreteli zdravie obyvateľstva. Od roku 1990 vidíme, že čoraz viac sa e, spotrebúva hydina a všetky výrobky, ktoré pochádzajú z tohto mesa preto sme začali si veľmi zblízka všímať výrobcov tohto mesa, ako aj ich spracovateľov. Európska komisia navrhla, aby sme importovali e, toto meso zo Spojených štátov, tak ako sa to robilo pred niekoľkými rokmi a my teraz chceme skúmať dopad na zdravie tých, tohto mesa. Určite si spomínate na meso, ktoré obsahovalo chlór a ďalšie chemické látky. Chlór a fosforečnan sodný a ďalšie chemické látky. Európska komisia zobrala na do úvahy pokrok technológia. a my musíme opäť prehodnotiť kvalitatívne vlastnosti hydiny Komisia sa nazdáva, že sme príliš reštriktívni a preto musíme našu definíciu rozšíriť. Komisia preto navrhla definíciu, ktorá je obsiahnutá v dokumente, o ktorom teraz diskutujeme. Možno to bude mať istý dopad aj na legislatívu a možno to nebude tá najlepšia definícia a preto sa treba na tento návrh pozrieť trošku e, s istými pochybnosťami a eventuálne revidovať návrh alebo pre, predložiť pozmenujúce návrhy, najmä pokiaľ ide o hydinové meso. Pokiaľ ide o interpretáciu, tak to mi pripadá ako je preambula nariadenia. Ďalej v časti 2 e sú isté zmeny. Musíme byť koherentní E, pretože si musíme uvedomiť, že tu máme aj isté e, legislatívne návrhy a balíčky. Ako člen výboru pre životné prostredie, ktorého cieľom je garantovať zdravie občanov EÚ, chcem vám navrhnúť, aby ste tieto zmeny podporili, tieto pozmenujúce návrhy, ktoré navrhujem, a aby sme ich zohľadňovali aj v budúcnosti. Cieľom je, aby naši výrobcovia a chovatelia mali isté záruky pri výrobe a takisto by sme chceli e, sa vyhnúť dovozu takého mesa, ktoré obsahuje chemické látky, ktoré, s ktorými nesúhlasíme. Chceme, aby Európska únia disponovala normami a aby sme prijímali len také substancie, ktoré nie sú škodlivé zdraviu. Ďakujem. Dank u wel, collega Sonic heb nu... Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega Soník. Na zozname rečníkov sú teraz dvaja rečníci. Tieňová spravodajkynia socialistov, pani Ferreira a pani Liotard. A ako prvá pani Liotard. Pani Ferreira, nech sa páči. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Vítam návrh komisie, E, kde sú spresnené niektoré body a umožňuje, aby sme dnes boli presnejší pri istých definíciách. E, nechápem veľmi dobre, aké je stanovisko nášho kolegu, ktorý navrhuje zrušiť bod 5, ktorý je pre mňa dôležitý, lebo redefinuje to, čo nazývame čerstvá hydina, čerstvé hydinové meso, a ja si myslím, že túto definíciu musíme zachovať tak, ako ju navrhla komisia. Ešte by som rada položila otázku komisii. Týka sa návrhu, ktorý predložila, na, predložila rada a ktorý bol v decembri odmietnutý. Ide tu o využívanie niektorých chlor, chlórových látok a teda o kontamináciu hydinového mesa chlórom. Tieto návrhy, ktoré boli e, predložené v decembri, sú obsiahnuté aj v návrhu nariadenia a ja by som chcela vedieť, že či sa naozaj zhodujeme, že zmienka o tých dekontaminačných e, látkach je už zastaralá a že už nemá vlastne dôvod na svoju existenciu. To je otázka, ktorú chcem položiť komisii a nechápem dobre cieľ pozmenujúceho návrhu, ktorý predložil kolega. Ďakujem. Ďakujem, pani Ferreira. A teraz dám slovo pani Leotár. Ja, kip. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nuž, hydina v súčasnosti sa neprodukuje už v rámci polnohospodárskej výroby, ale priemyselnej. A preto by som ja chcela poukázať, um, nebudem teda sa zaoberať tým, ako nehumane sa zaobchádza s hydinou, a pretože tým sa ne, nezaoberá ani správa. Ja som šokovaná z toho, aká je reklama. V Holandsku to tak je rovnako aj v celej Európskej únii, ako sa podporuje spotreba hydinového mesa. Keď e, vidím, že v USA už treba dekontaminovať meso na to, aby sme mali dostatok hydinového mesa. A nie kvôli tomu, že to je nevyhnutné e, pre zvieratá, ale kvôli tomu, aby výrobné procesy boli ešte v poriadku. No a keď e, spravodajca vo svojom návrhu chce predchádzať tomu, aby mm, už takto ošetrené hydinové meso tými prostriedkami chemickými, pretože my keď hovoríme, že to je e, čerstvé, tak to nemôžeme označovať ako čerstvé a preto podporujem e, tento názor spravodajcu. Ďakujem pekne, pani Liotár, teraz pán Hopenšet. Ja len veľmi stručne to poviem. E, ja som sa nezaoberal e, touto témou veľmi podrobne, pretože som musel sa venovať iným mesiam, e, veciam. No a, a v zásade si myslím, že treba si na to dávať pozor. V Nemecku alebo v Európe platia hygienické predpisy pre hydnové výrobky. Začína to vajcami. a potom a podmienkami pre sliepky, pre krmenie a výrobu. A to nie len priemyselnú výrobu, ale aj polnohospodárstvu, pretože polnohospodárska výroba zohráva pomerne dôležitú úlohu na trhoch a, a, a preto k tomu patria aj metódy Ich weiß, wie das funktioniert in Großbetrieb. Metódy usmrcovania, no a, a hygienické predpisy a platia pre usmrcovanie, pre bezbolestné usmrcovanie hediny, ale aj rovnako spracovávanie hydinového mesa až po balenie. V Európe platia skutočne veľmi prísne štandardy, či už vo Francúzsku, Holandsku alebo Nemecku. Ja si myslím, že všade je to veľmi podobné. Dôležité je, aby sme naše štandardy aj platili aj pre všetkých dodávateľov a všetci, ktorí nedodržiavajú tie hygienické predpisy, nemôžu mať jednoducho prístup na trh to sú jasné pravidla, ktoré je treba dodržiavať a preto treba byť prísny aj v záujme spotrebiteľa, ale aj v záujme ochrany e, zvierat, pretože v tom, e, to začína v tom reťazci, ako som už povedal. Ďakujem veľmi pekne, pán Hoppenstedt. A teraz John Bowis nech sa páči. No, ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj môjmu kolegovi za jeho stanovisko. E, ja by som chcel hovoriť o jednom bode, pretože keď si prečítam tú vetu autorizácia použitia určitých prípravkov na odstraňovanie povrchovej kontaminácie kuracích trupov. Spomínam si na tú na tie konflikty, ktoré sa tu vyskytli o dovoze hydinového mesa z USA a o tých sporoch, pretože oni tie kuratá skutočne kúpali e, v chlóre. A ja by som skutočne e, takéto e, meso nejedol. A rovnako ako by som nechcel, aby to bolo s omačkou Kentucky Fried Chicken. A ja tiež neviem, či Kentucky Fried Chicken nie je určité znižovanie štandardov pre kuracie meso, alebo či to je len problém označovania. Ale chcel by som si vypočuť potvrdenie môjho kolegu, ale rovnako aj zo strany komisie, že nič z tohto neotvorí vráta pre eh, kuracie meso ošetrené chlórom alebo eh, a nedá to, a nedá to ani Američanom možnosť používať tieto zakázané chemické látky. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem, pán Bovis. Um, ehm, tu my sme došli tým pádom na koniec zoznamu rečníkov a teraz dám slovo komisii. Pán Lohdán, nech sa páči. que excusez-moi. Um, tout d'abord, pour ce qui est de la Najskôr, pokiaľ ide otázku do AMT, protimikrobio, mokry, protimikrobiálne ošetrenia, komisia jasne povedala, my sme jasne povedali, že v prípade, že komisia umožní používanie týchto substancií a nebude to prijaté, takže to komisia stiahne. A teda je tomu tak. A máme tu procedurálnu otázku. K tomu by som povedal asi toľko, že aby sme získali čas, tak navrhneme v takomto stave návrh rade a v rade sa stiahne tá časť, ktorá sa týka e, zmeny definície čerstvého mesa aby sme umožnili e, vlastne elimináciu ošetrovania mesa týmito substanciami. Takže my, e, my to budeme redigovať tak, že tam, kde substancie nebudú povolené. Takže potom tu máme ďalšie otázky. O tom, či si treba stiahnuť alebo nestiahnuť bod 5 ktorý sa týka kvalifikácie, definície, prípravy e, a prípravkov, ktoré sa vyrábajú z čerstvého hydinového mesa. Ja nerozumiem návrh, ktorý tu odznel na zmenu, ako už jeden rečník povedal. A chcem povedať pán Sonik, že tam sa hovorí o lepšej kvalite pretože takto sa vyhneme tomu, aby spotrebitelia e, boli uvedení do omilu. A to v tom zmysle, že jasne povieme, že sú tu prípravky e, z hydinového mesa, čerstvého hydinového mesa a že tieto prípravky musia byť vyrobené z čerstvého mesa. A že to nemôže byť meso rozmrazené. A takisto je neprípustné, aby sa rozmrazené hydinové meso predávalo ako čerstvé spotrebiteľom vo forme iných e, prípravkov alebo iných výrobkov, takže bude potrebné začleniť túto kvalifikáciu vzhľadom na definíciu e, výrobkov z čerstvého hydinového mesa. Ďalej pán Bovi sa pýtal, že či USA nám chcú výjsť v ústrety. Myslím si, že túto otázku treba položiť v Spojených štátom, ale môžem vás informovať, že v súčasnosti začali konzultácie, aby sme zistili, že či sa začne takýto panel, či sa panel otvorí alebo nie. Takže toto sú moje odpovede na vaše otázky. Ak máte doplňujúce otázky, nech sa páči, som k vašej dispozícii, pán predsedajúci. Ďakujem. Pán Sonik, teraz dám slovo vám, aby ste uzavreli e, celú túto rozpravu. Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že zástupca komisie sa zmienil o tejto situácii, tak hovoríme o projekte, v ktorom prebiehajú zmeny aj v súčasnosti, takže je pomerne zložité, keď už 19. decembra došlo k tejto modifikácii. Ja som vám povedal to, čo som povedal. Mám pocit, že nemôžeme zmeniť definíciu čerstvého mesa, a zvážovať túto možnosť, že sa môžu používať chemické látky. A keď komisia povie, že to sa e, takto nebude robiť, ja s tým nemám problém. Takže ak mi to komisia potvrdí, že žiadne chemické látky sa pripúšťať nebudú a že táto zmena tam bude, tak e, ja s tým súhlasím. A myslím si, že moja kritika bola oprávnená, lebo sám zástupca komisie povedal, že na budúcom zasadnutí rady chce navrhnúť zmenu e, tohto predpisu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Sonik. Týmto sa dostávame k koncu tohto bodu. Termínom na pozmeňovacie návrhy je dnešný deň, 9. február o 18. hodine a hlasovať sa bude vo výbore NV 17. februára. Potom eh, to prejde na výbor AGRI, kde sa bude hlasovať 21. Eh, marca a Mm, preto sa to bude prejednávať na aprílové plenárke. Tento sme teda uzavreli rozpravu o tomto bode a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, k správe pani Drčar Murko a dáme jej hneď slovo, aby nás uviedla do problematiky o správe zameranej na ochranu zvierat používaných na vedecké úžely. Nech sa páči, pani Murko, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, najskôr pán predseda prerušuje rečničku. Prepašte, pán Bowis má procedurálnu poznámku. Ospravedlňujem sa spravodajkyni, ale chcel som, pán predsedajúci, k tejto veci povedať. Myslím, že termín na pozmeňovacie návrhy ktorý je stanovený predtým, ako sa skončí schôdza dnes popoludne, nie je príliš rozumné. Myslím, že by sme to mali posunúť o deň alebo dva, aby sme dokázali splniť eh, svoje povinnosti a mali pripravené stanoviska pre výbor. Ale pani Múrko na celkom iste najskôr uvedie do svojej problematiky a e, preto nemôžeme počas tejto e, jej e, prezentácie rozmýšľať zároveň o pozmeňovacích návrhoch a predložiť ich do 18. hodiny. Myslím, že ak by ste mohli, prosím, predložiť túto lehotu, bolo by to veľmi prínosné pre všetkých. The problem is that we have... Problém je v tom, že musíme hlasovať 17. februára. A keď sa nám to nepodarí hlasovať teda v tento deň, musíme to odložiť na 16. marca. A práve tu je ten problém. Pán predseda, kedy bude výbor AGRI prerokovať túto tému? Mrs. Murko. Pani Murko, chcela som len vysvetliť, prečo pracujeme za takýchto nezvyčajných okolností a postupujeme takto nezvyčajne. Táto rozpráva prebieha dnes a termín je tiež dnes. Termín vo výbore AGRI, ktorý je gestorským výborom v tomto prípade, je 18. marca. Teda AGRI by nezohľadnil naše stanovisko, ak by sme neprijali rozhodnutie dnes a nehlasovali budúci týždeň? Prepačte, hovorila som o februári. Mr. Bowies, sorry, but I, I, I've... Pán Bowies, práve sme si prezreli tento dokument a výbor AGRI bude hlasovať 30. alebo 31. marca podľa toho, čo je tam uvedené. Uh, the deadline for uh, rapporteurs. Termín pre správu spravodajcu Teda je tam predpoklad preto, aby zohľadnil naše stanovisko a zohľadní ho iba vtedy, keď eh, sa predložia návrhy a bude to prediskutované do toho dátumu. Chápem, že výbor Envy nenašiel žiadne iné riešenie ako hlasovanie už dnes. Musím ešte k tomu doplniť, že ja osobne som sa ocitla v dosť nepríjemnej situácii, pretože som musela predložiť návrh stanoviska už za dva dní. Minulý týždeň som to musela všetko pripraviť. Bolo to skutočne nezvyčajné pracovať takto a rozhodla som sa preto, že budem pokračovať Chápem, že táto situácia je vynimočná. Pán Bowies, ja by som navrhoval, aby môj návrh ste uh, mali na stole počas uh, priebehu schôdze. Nechcem teraz zdržiavať rozpravu. Len sa snažím dosiahnuť to, aby sme sa pokúsili, pokúsili aspoň trochu predlžiť tú lehotu, po 18. dni, pretože skutočne nechápeme, pokiaľ gestorský výbor nehlasuje, e, hlasuje teda až 30. marca a my musíme hlasovať 16. Potom by sme mali dostatok času, predsa sa k tomu ešte vyjadriť. When we have all the amendments in English, we can do it tomorrow. Ak máme všetky pozmeňovacie návrhy v angličtine, a ich ktoré teda budeme mať v angličtine, môžeme to predložiť do zajtra. Tomorrow. Zajtra na poludne, pani Jackson. Nie som si istá teraz. Nie som si istá, do ktorého mikrofónu mám hovoriť. Myslím, že zajtra to by nám pomohlo, ale myslím, že tento výbor by mal byť proti tomu, že my nie sme e, výbor, ktorý je kompetentný v tejto otázke. E, viem, že otázka ochrany práv zvierat e, sa prejednáva na výbore Agri, ale myslím, že do nášho výboru, do právomocného nášho výboru spadajú otázky výroby kozmetiky. Myslím, že v oceku 2, ktorý predložila naša kolegyňa, sa hovorí, že Takéto postupy by sa nemali uplatňovať v polospodárských postupoch, e, potom e, pokiaľ ide o označovanie zvierat a tak ďalej. Táto smernica sa netýka činnosti výboru Agri a my, ak sa nemýlim, sme výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a potrebnú bezpečnosť. Prečo by sme mali ponechať e, prejednávanie tejto otázky výboru Agri, keď my sme práve kompetentní? Myslím, že by sme mali byť proti takémuto postupu, mali by sme napísať predsedovi parlamentu a skutočne vyjadriť eh, svoj negatívny postoj. Eh, nemali by sme vypracovať iba stanovisko, ale, ale správu. Ani som si nevšimla, že ma berie kamera. Myslím, že nielen by sme mali požiadať o predlženie lehoty, ale chcem vás požiadať, pán predsedajúci, aby ste sa spojili s koordinátormi e, ďalších skupín, aby ste napísali list predsedovi parlamentu a uviedli, že došlo k chybe pri rozdeľovaní zodpovednosti a pravomoci a správ výboru. A myslím, že teda v novom funkčnom období táto správa by sa mala posunúť e, príslušnému tomu najkompetentnejšiemu výboru. Gelijk, mevrouw Jackson. Maar gelijk krijgen. Ďakujem, pani Jackson. Mm, to, že niekto má pravdu a to, či to ostatní uznajú, to sú dve odlišné veci. E, predseda výboru Eny požiadal o prehľadanú spoluprácu, ale zamietlo sa to. Teda môžeme zopakovať tento postup znovu, ale zrejme sa nám nič nepodarí dosiahnuť. E, máte pravdu, že výbor Agri dostal nesprávne túto správu a je nesprávne, že nemáme, neuplatňujeme postup e, prehlbenej spolupráce, ale taká je skutočnosť. A Dúfam, že v ďalšom funkčnom období eh, parlament bude schopný riešiť tieto otázky lepšie, ale neviem, či odloženie eh, tejto problematiky eh, bude najlepšie riešenie, pretože rozhodnutie sa už prijalo a musíme sa s tým stotožniť. Môžeme sa teda zhodnúť, že zajtra na poludnie bude lehota? Dobre teda, pani Murko má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že tento návrh je priateľný, je rozumný, aj keď e, súhlasím s tým, že táto správa mala byť pridelená výboru Envy. Ale konferencia predsedov prijala takéto rozhodnutie ani žiadne iné. Explanation of of my um, uh, draft opinion. Teda pokiaľ ide o vysvetlenie môjho návrhu stanoviska, myslím, že bol najvyšší čas na revíziu starej smernice, ktorá bola vypracovaná v roku 1986. Pani Karla Jackson bola spravodajkyňou, ale pokiaľ viem, bola jednou z tých, ktorí už o 10 rokov neskôr požadovali revíziu tejto smernice. Tento návrh komisie sa snaží o harmonizáciu legislatívy v Európe a snaží sa nám priblížiť porozumenie problematiky práve zvierat v oblasti pokusov na zvieratách. Hlavným cieľom je propagovať e, aktívne alternatívy testovania na zvieratách a princípy, ktoré sa týkajú náhrady, vylepšenia a zníženia počtu zvierat využívaných vo vedeckých e, pokusoch. E, na, tomto, na tomto sa zakladá táto smernica. Povinné využívanie takýchto metód e, je hlavným krokom vpred v porovnaní s menej prísnou e, legislatívou, ktorá vyplývala zo smerice prijatej v roku 86. V tejto súvislosti je dôležité zriadiť e, maximálne množstvo priateľnej bolesti, ktorú, ktorú môžu, ktorú môžu zvieratá trpieť v týchto po, pokusoch nesmieme povoliť e, e, žiadne prílišné trpenie zvierat. To sú teda tie hlavné ciele tejto smernice. Um, as draft uh, woman uh, in this case, uh... ja ako predkladateľka návrhu veľmi oceňujem návrh komisie, pretože obsahuje opatrenia, ktoré zlepšujú situáciu v oblasti ochrany práv zvierat, zavádzajú prísne nariadenia v súlade s medzinárodne platnými postupmi tzv. dobrej vedy. Hlavné obavy, ktoré sa týkajú ochrany zvierat využívaných mm, na vedecké účely a na pokusné účely, sú tiež obsahom tohto návrhu. Som rada, že sa rozšíri obsah pôsobnosti smernice, ktorá bude obsahovať rôzne druhy zvierat stavovcov, bezstavovcov a iné druhy. Niektoré postupy sú dosť eh, novodobé. Okrem toho sa tam spomínajú aj humánne spôsoby zabíjania zvierat, eh, teda že by sa mali zaviesť takéto postupy. Jedným z dôležitých aspektov je, že využívanie primátov, živočišných primátov by malo čeliť e, okamžitému zákazu postupné e, vylúčovanie e, primátov tzv. skupiny F1, teda to sú to, sú to potomkovia primátov, ktorí boli chytení v divočine. Tieto kroky sú veľmi dôležité z etického hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany práv zvierat a konzervácie. Toto opatrenie podľa mňa by znížilo tlak na zvieratá žijúce v divočine a tiež eh, by sa zabránilo eh, využívaniu krutých postupov eh, v zaobchádzaní s týmito zvieratami. Návrh komisie však naznačuje, že by mohla byť povolená aj výnimka z tohto pravidla. Jednou z takýchto výnimiek je článok 15, ktorý by umožňoval laboratórne pokusy na týchto veľmi ohrozených druhov zvierat. Je to tzv. bezpečnostná doložka a podľa mňa a mojich spolupracovníkov táto by sa mala vymazať z tohto návrhu. Tento postup je v súlade so záväzkami, ktoré sa prijali v roku 1986, teda pred 20 rokmi, viac ako 20 rokmi, úplné alebo e, čiastočné zakázanie využívania primátov e, a rôznych druhov zvierat je zakázané už v niektorých e, členských štátoch. Je potrebné veľmi rýchlo harmonizovať situáciu v členských štátoch v tejto oblasti. V návrhu nám chýba klasifikácia postupov. Tiež je tam nedostatok konkrétnych kritérií na klasifikáciu a navrhli sme novú prílohu, ktorá by obsahovala klasifikáciu na základe krutosti. Minulý týždeň, myslím, v stredu eh, a, ešte potom neskôr sme diskutovali a došli sme k záveru, že už eh, prebieha niekoľko snách v tomto smere, teda on the basis of Swiss guideline. Teda, keď budeme vychádzať eh, z praxe, ktorá sa používa vo Švajčiarsku, E, a z toho práve náš návrh vychádza pri zavádzaní takéto doložky krutosti. Toto opatrenie by bolo prechodné a spôsobilo by istý zmetok v tých členských štátoch, kde táto doložka krutosti už je zavedená. Teda, chcela by som vás požiadať o pochopenie Ja som pôvodne predložila tento návrh, ale boli sme ochotní stiahnuť túto prílohu, pretože, ako som už povedala, mohla by spôsobiť duplikáciu našich snách v niektorých eh, štátoch Európskej únie a nebolo by to prínosné. Aspoň nie v tejto chvíli. But eh, I was told that uh, anyway in ale ak sa nemýlim, o 18 mesiacov táto klasifikácia bude schopná vstúpiť do platnosti pre všetky členské štáty. Chcela by som ešte zdôrazniť princípy etickej revízie a povolovania, ktoré sú v kapitole 4 tohto návrhu. Myslím, že e, tieto aspekty sú kľúčové v tomto návrhu. Viem, že, vieme, že etické revízie sa využívajú už v niektorých členských štátoch, 21 členských štátoch, ale musia sta- sa stať e, integrovanou súčasťou postupov zameranou na to, že zvieratá by sa využívali na vedecké účely e, z s ohľadom e, na dodržiavanie ich práv. aby sa tam zhľadňovali aspekty e, prínosu a poškodenia týmto e, zvieratám. Myslím, že dopadová štúdia by podporila postupy tzv. dobrej vedy a tiež princípy, o ktorých som hovorila v úvode. Tri hlavné princípy ja moji spolupracovníci, moje spolupracovníčky, chceme oceniť eh, tieto národné inšpekcie, eh, ktoré by sa mali skutočňovať aspoň raz do roka. Myslíme, že eh, tieto snahy by sa ešte mohli posilniť v budúcnosti a ja som predložila pozmeňovací návrh, ktorý by zaviedol možnosť e, inšpektorátu na úrovni Európskej únie, tak aby inšpektori Európskej únie by mohli e, vykonávať takéto neohlásené kontroly týchto zariadení, tak aby sa e, zabezpečilo, že sa budú všade dodržiavať správne stanovené pravidlá vo všetkých členských štátoch. Podľa mňa aj tu musíme posilniť um, otázky transparentnosti. Vieme, že dochádza do veľkej miery k tzv. základnému výskumu na pôde univerzít a e, tieto univerzitné pokusy e, z pravidla nie sú e, tak transparentné ako pokusy na iných miestach pôsobenia vedcov. Teraz teda máme možnosť zaviesť tieto povinné pravidlá. Okrem toho, správy a poznatky týchto pokusov by sa mali zverejňovať. Sme si vedomi, aká dôležitá je dôvernosť takýchto informácií. Tieto aspekty sú súčasťou návrhu um, We stick to this principle, but... Chceme aj nadalej dodržiavať eh, tieto postupy, ale chceli by sme dosiahnuť zníženie počtu vykonávaných pokusov na zvieratách, pokiaľ už existujú z tej danej oblasti konkrétne výsledky, prípadne výsledky iných robocov, ktoré sa dajú aplikovať na túto oblasť. Vymieňanie a využívanie takýchto výsledkov pokusov z iných oblastí by malo v podstate byť bežnou praxou. A to by tiež eh, prispelo k zníženiu potreby eh, ďalších pokusov na zvieratách. Uh, so, uh, answering the question, what can we contribute? Keď sa pýtame, ako my, výbor Envy, môžeme uh, ešte posilniť uh, tento návrh komisie, ja by som povedala, že my už navrhujeme, predložili sme niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa zameria majú na posilnenie hlavného rozsahu pôsobnosti tejto revízie. Mali by sme zabezpečiť okolnosti, za ktorých by veda prekvitala a mali by sme dosiahnuť e, pokusy, také pokusy na zvieratách, ktoré budú čo najmenej škodlivé pre e, zvieratá, ktoré budú predmetmi tých pokusov. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Murko a teraz dáme slovo ďalším rečníkom. Pani Le- Leotár, pani Jackson, pán Bowies a pán Olmar. Takže dávam slovo najskôr deňovému spravodajcovi pánovi Hopenštejtovi. Ďakujem. Vážený... Ďakujem pekne. Ja by som najskôr chcel povedať, že ten postup, povedal to už pán Bovis a ostatní, že ten postup, ako teraz postupujeme, je dokonca by som povedal fatálny. Dnes o 11.00 sme dostali k dispozícii správu pani Morko a s pozmeňujúcimi návrhmi Pozmeňovacie návrhy sme mali predložiť dnes do 18.00, bolo to predložené na zajtra, to je dobre, avšak nie sme teraz len medzi sebou a nepracujeme len pre seba, ale verejnosť nás ťa e, sleduje rovnako e, priemysel, e, zastupcovia výskumu. A keď vidia, ako málo času venujeme takéto dôležité téme, ktorá bola predlohou už od roku 86 a, a teraz v roku 2009 a sa tomu venujeme a chceme, chceli sme to revidovať koncom roka alebo začiatkom budúceho. No už dalo sa to robiť inak. Ja vítam v zásade revíziu smernice a tiež s ohľadom na to, čo sa tu povedalo k tomu termínu na pozmeňujúce návrhy, tak som moje pozmeňujúce návrhy vypracoval najskôr v Nemčine a potom preložil som cez víkend do angličtiny. Je ich celkovo 33 a týkajú sa e, v podstate všetkého toho, čo predložila komisia. Ja ešte nehovorím o pozmeňujúcich návrhoch samotných. E, to urobíme pravdepodobne, keď budú predložené všetky pozmeňujúce návrhy a budeme e, pritom zohľadňovať aj to, čo povedala pani Murko. Je Hmm. Samozrejme, dobre, že sa mení tá smernica a to prostredie a podmienky pokusu na zvieratách sa od roku 86 veľmi zmenili. Ja mám ako veterinár množstvo skúseností z tejto oblasti. Podporuje sa tu prístup taký, že smernica má zohľadňovať objavy a výskum s ohľadom na práva zvierat. Dôležité je tiež vzdelávanie zamestnancov, ako aj dodržovanie zásad tzv. 3R. Vzdelávanie zamestnancov je skutočne mimoriadne dôležité a ten, kto si dal tú námahu, ja neviem, či to bolo možné pre všetkých na lekárskej vysokej škole alebo univerzite, alebo v nejakých farmaceutických firmách mal prístup do laboratórií a tak videl skutočne, akí kvalifikovaní ľudia tam pracujú, tak taký človek by musel veľmi s veľkou úctou sa dívať na týchto ľudí a o niektorých veciach by sa možno hovorili trochu, hovorilo trochu inak. Úroveň ochrany zvierat musí s ohľadom na verejné zdravie a splňať a zohľadňovať potreby toho najbezpečnejšieho, najlepšieho výskumu a netreba spochybňovať výsledky výskumu. A myslím, že každý, kto je buď pacientom alebo chce získať naspäť svoje zdravie, to očakáva tá stará úprava a to sa prejavuje aj v návrhu komisie musí byť založené na solidných vedeckých výsledkoch vedy a nemôže, byť, nemôže stavať zbytočné prekážky pre takéto lekársky výskum. Ja rovnako podporujem všetky snahy hľadať alternatívy k pokusom na zvieratách. A v prípade, že neexistujú alternatívy, a dnes neexistujú, nevieme, aké budú alternatívy v najbližšej budúcnosti, tak podporujem všetko, e, čo vedie k zníženiu e, počtu pokusov na zvieratách a zlepšeniu e, podmienok. Rovnako nepotrebná byrokracia, keď počujem o tých mnohých kontrolách, tak táto byrokracia musí byť odstránená bez kompromisov pre ochranu zvierat, a pretože skutočne mnohí pacienti čakajú na inovatívne liečebné metódy a lieky a rovnako treba zohľadňovať etický dodržiavanie etických zásad v tom procese bez budovania zbytočných byrokratických prekážok. Revízia by mala tiež prispieť k harmonizácii jednotlivých úprav v členských štátoch na to, aby sme odstaňovali prekážky a zabraňovali skresľovanie trhu, pretože nejde len o ochranu zvierat, ale o veľmi dôležitý, dôležité priemyselné odvetvie ale pre európske hospodárstvo. Priemyselné odvetvie alebo výskum. A tento faktor treba tiež zohľadňovať. Ja si myslím, že tento návrh môže slúžiť na to, aby na úrovni členských štátov sme naše pravidlá a predpisy pre pokusy na zvieratách, ktoré budú priateľné pre všetky štáty a budú pre ne platiť. A ja som hovoril o tom, že vytvorenie jednotného právneho rámca v EÚ na ochranu zvierat je dôležitý. Nehovorím teraz všeobecne o primátoch, ale primáty. Teraz pokusy na zvieratách z voľnej prírody, to už je dávno zakázané, ale um, generácia F1 alebo F2 um, chovaných zvierat a, a týka sa to jej využívania tejto generácie. No, Hanover alebo e, Európa, e, podmienky sa nemôžu spochybňovať a ja si myslím, že Európa z ostatné roky skutočne urobila veľmi veľa za zlepšenie konkurencie schopnosti e, svojej, svojich vedcov, ale ja si myslím, že by to mohlo narušiť niektoré kroky naše snahy a to určite nikto nechce. V Európe sa to týka všetkých oblastí medicínskeho eh, výskumu, lekárskych zariadení, eh, biotechnologických eh, biotechnologických inštitúcií a to s ohľadom na vývoj nových lekárskych postupov a liekov nie je primerané. Musíme nájsť rovnováhu medzi cieľmi e, smernice, e, konkurencieschopnosťou vedeckých inštitúcií v Európy, ako Európy ako celku. A preto je veľmi dôležité, aby sme aj z celosvetového hľadiska mali štandardy, ktoré musia všetci dodržiavať, pretože ak to neurobíme, ak budeme prísni len v Európe, tak eh, pomerne skoro práve eh, pokusy na zvieratách sa budú uskutočovať mimo Európy a to nemôže byť našim cieľom. Myslím, že dôležité je, a to už bolo povedané, že potrebujeme spolahlivé alternatívne metódy. Veda, je to výzva pre vedu, ale vedu to musí aj zaujímať, pretože kto sa pozrie na tie veľké laboratória, už som hovoril o vysokej profesionalite, tak vie, že je veľmi nákladné pre je to veľmi nákladné a farmaceutický priemysel a iné inštitúcie by sa um, radi využívali iné možnosti, ak by, na, ak by existovali. No a v minulosti, keď sa jednalo o hľadanie liechov na krývačku a slintačku, tak sa používali používali zvieratá, používali sa tiež bunkové kultúry e, škrečkov a to je príklad, skutočne dobrý príklad e, toho, ako sa dajú meniť pokusy na zvieratách. No a na záver by som rád ešte povedal, že prosím, pre, preverte si a preskúmajte moje pozmeňujúce návrhy. Ja si myslím, že to zohľadňuje množstvo kritérií ochrany zvierat, ale aj záujmy priemyslu a preto určite budeme viesť intenzívne diskusie o jednotlivých návrhoch a ja myslím, že tým som v podstate povedal všetko, čo, o čo sa snažím s mojimi pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán Hoppenstedt. A teraz dostala slovo pani Ferreira. Merci, euh, le... Ďakujem, pán predseda. Oveľa stručnejšie. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že je potrebné revidovať smernicu, ktorá má viac ako 20 rokov. Takisto veľmi dobre vieme, že toto je veľmi citlivá téma a experimentovanie zviera, so zvieratami, pokusy na zvieratách vyvolávajú isté emocionálne reakcie. A preto vlastne my musíme bojovať za to, aby sme obmedzili používanie zvierat, najmä primátov, pri pokusoch. Okrem týchto emócií sa však treba poveda- pozrieť na veci e, aj realisticky a nemôžeme povedať, že by európsky e, vedci e, robili pokusy na zvieratách len z vlastnej rozkoše, z vlastného plezíru práve, a najmä pokiaľ ide o primáty. Takže e, isté experimenty sú dôležité, napríklad testovanie liekov pre také choroby ako je AIDS, Alzheimer, Parkinsonová choroba, niektoré vakcíny a tak ďalej. Tieto sa nemôžu robiť inak ako prostredníctvom pokusov na zvieratách. Takže my musíme naozaj zvažovať, keď navrhujeme takéto reštriktívne zmeny, mali by sme sa zamyslieť nad vedeckými dôsledkami a nad vedeckým zdôvodnením takýchto ustanovení ktoré, a rozhodnutí, ktoré chceme tu v našom zhromaždení prijať. Ja osobne nedisponujem dostatočnými údajmi o tejto situácii, ale viem, že niektoré európske laboratória sú trošku znepokojené, že naše rozhodnutia tu by mohli ohroziť budúcnosť vedeckého výskumu. A tak, ako povedali moji predrečníci, práve tak, ako je potrebné posilniť eh, nariadenie a pravidlá týkajúce sa týchto pokusov a experimentov ktoré, a zakázať ich tu a pritom tieto pokusy sa robia v iných krajinách, tak to by bolo oveľa menej vážne a oveľa menej e, seriózne ako v Európskej únii. Som naozaj trochu v rozpakoch nad e, týmto návrhom. Nikto nemá e, chuť vidieť trpieť zvieratá a ich utrpenie Nikto nemá rád, keď zvieratá sú v laboratóriách, ale musíme si uvedomiť, že vedci potrebujú niekedy zvieratá na pokusy, ale samozrejme treba to všetko robiť rozumne a len keď je to nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem, pani Ferreira. A teraz dám slovo pani Leotár. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem poďakovať pani Murko za jej vysvetlenia. A môžem povedať len toľko, že táto správa, aj keď je to stanoviska, aj keď to ne, treba samozrejme e, urobiť tu tri poznámky. Poprvé je veľmi dôležité, aby sme tu mali isté e, záväzné ciele, napríklad rakovina, a, ale tam, kde sa nachádzajú náhradné metódy, tak tam by bolo potrebné tieto náhradné metódy pri výskume aplikovať. Ale samozrejme, treba e, sa usilovať viac aj o vývoj takýchto náhradných metód pokusov, pretože máme 12 miliónov zvierat, ktoré ročne sú vystavené takýmto pokusom. No a samozrejme, že my môžeme snívať, že sa pokúsime zredukovať pokusy na zvieratách, ale počet zvierat, ktorých sa to týka, sa neznižuje práve naopak. Absolutný počet neustále narastá a preto je dôležité prijať isté opatrenia v tomto smere. Sú nástroje na to, aby sme sa tam dostali. Treba si vymieňať údaje, treba sa na to oveľa prísnejšie a zbližša pozrieť najmä v niektorých sektoroch a nemôžeme e, podporovať e, taký infantilný protekcionizmus. A ja takisto súhlasím s pani Murko, pokiaľ ide o to, že je dôležité e, znižovať a postupne eliminovať pokusy na primátoch a na primátoch prvej generácie. a s Jensom v ako GUE sme predložili niektoré pozmenujúce návrhy a dúfam, že budú vzaté do úvahy. Ďakujem, ďakujem pani Liotár. Pani Jackson, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som eh, predpokladala, eh, že nebudem príliš nadšená z toho, čo povedia kolegovia, ale pani Ferrera ma trochu potešila eh, s tým, že k tomu pristupuje tak rozumne Dúfam, že jej nebude vadiť taká malá pochvala od britskej konzervatívnej poslankyne. Ja som bola spravodajkyňou v roku 86, keď sa prejednávala smernica e, z tohto roku. Ja som bola veľmi mladá, tak povedať dieťaťom a, a bola to moja prvá veľká práca. Potom som sa venovala ešte baličku o cestovnom ruchu. Myslím, že, pani, eh, myslím, že komisia eh, má to dosť veľký podiel viny. Už eh, viac ako 20 rokov, 23 rokov som sa pozerala na to, ako sa táto smernica vyvíjala od roku 86. Kladla som priebežne otázky na túto tému a komisia veľmi pomaly reagovala na moje otázky, keď sa radi stiažujú aj v preambule tejto smernice o nerovnomernej implementácii legislatívy. Neviem presne, čo tým myslia, pretože tvrdia, že niektoré členské štáty prijali opatrenie, aby sa dosiahla vysoká miera ochrany, zatiaľ čo ostatné členské štáty uplatňujú iba tie minimálne požiadavky z roku 86. Ale takto to v živote chodí, takto presne sa uplatňujú smernice v praxi. Niektoré členské štáty jednoducho zachádzajú ďalej ako ostatné. Nemôžeme však dopustiť, aby niektoré členské štáty nepríjmali vôbec žiadne opatrenia a to dlhodobo. Komisia v tomto musí zakročiť. A vo e, dôvodovom e, vyhlásení komisia sa míli v tomto. Pretože e, ona sama už niekoľko rokov, dokonca niekoľko desať ročí, vôbec nezasahovala do tejto problematiky. Teda skutočne potrebujeme revíziu. Pokiaľ ide o náš vzťah s výborom AGRI, pokiaľ výbor Agri vôbec zohľadní naše pozmeňovacie návrhy, bolo by to prvýkrát v histórii a ja predpokladám, že nám nemusí až tak záležať na názore výboru Agri. Pokiaľ ide o unáhlené úsudky, ja hovorím po anglicky, ale mnohí, e, ktorí sa vyjadrujú v tejto rozprave a predkladajú pozmeňovacie návrhy, nemajú materinský jazyk angličtinu a budú sa musieť popasovať e, E, s touto skutočnosťou som prekvapená, že je to pre vás také priateľné, ak ja by som nebola e, z Veľkej Británie alebo z Írska. Veľmi rýchlo by som e, bola proti. Mali by ste zareagovať, pretože to vás obmedzuje vo vašej schopnosti prekladať pozmeňovacie návrhy. Musíte nájsť niekoho, kto ovláda angličtinu dostatočne dobre, aby vám s tým pomohol. A myslím, že takto to nemôže fungovať. Vo výbore Agri Zdá sa, že nemajú ešte spravodajcu na túto tému, teda nemusíme sa ani ponáhľať, pretože tento spravodajca nebude v ďalšom funkčnom období pôsobiť v parlamente. Vracia sa do Veľkej Británie, do politiky. Teda nemusí nám záležiť na jeho názore. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Ferrera o pokusoch na opiciach a primátoch, ja si myslím, že pani Merkel, ktorú si veľmi vážim inak, myslím, že v tomto sa míli. Prepašte, hovorím pani Murko. Nemyslím, že by sme sa mali teraz zaobrať tým, čo navrhla vo svojom navrhu smernice komisia a pokiaľ ide o neustále povoľovanie využívania um, opíc a um, neľudských primátov. Čo by povedali spolupracovníci pani Murko, keby išli za lekárom a bolo by im povedané, že je to síce veľmi smutné, ale majú práve e, u nich prebieha e, úvodné štádium Alzheimera. A zdá sa, že sú v dispozícii lieky, ale nemohli by tieto lieky využiť títo spolupracovníci, pretože e, ich využívanie sa spája s pokusmi na zvieratách, ktoré nie sú v súlade s týmito princípmi. Pani Murko však tvrdí, že po výskume by sa nemali využívať e, opice a ďalšie primáty, aj keď e, niekoľko tisícov pacientov v Európskej únii, na celom svete a v Európskej únii skutočne zúfalo čakajú na lieky, ktoré sa dajú vyvinúť iba testovaním na primátoch a iných ľudopoch. Ja som jednou z týchto ľudí, keď som bola predsedničkou výboru Envy, e, zistili mi Parkinsonovú chorobu. Zistila som to, keď som chcela hlasovať a triasla sa mi ruka. Ešte stále sa mi trasie ruka, ale e, dokážem bežne fungovať, pretože beriem lieky, ktoré sa testujú práve na ľudopoch a budem naďalej pracovať. Vďaka týmto liekom budem hrať aj golf, môžem robiť všetko, čo chcem. Ale mnoho ľudí je v oveľa horšej situácii ako ja. Majú chorobu v horšom stádiu. Čo im poviete? Poviete im, že v Európskom parlamente sme hlasovali o správe, ktorá sa venovala zákazu pokusov na um, ľudopoch. A pridali sme takéto rozhodnutie, pretože sme vedeli obrázky trpiacich zvierat v, v laboratóriách. Ale čo poviete skutočne do očí týmto ľuďom, ktorí trpia? Myslím, že táto smernica má isté chyby. Ja preložím niekoľko pozmedzi návrhov, ale myslím, že sa snaží dosiahnuť e, rovnováhu a, a primerané využívanie ľudopov v testovaní. Keď hovoríme o využívaní týchto zvierat, e, vo Veľkej Británii alebo v aj v ďalších členských štátoch sa vôbec nevyužívajú na testovanie, ale hovorí sa o možnosti využívania napríklad v prípade rôznych pandémií, ktoré sú hrozbou, ktoré nás môžu ohroziť a keby k tomu došlo e, a tieto zvieratá by sme nemohli využiť na pokusy, mohlo by dojsť k umrtiu mnohých tisícov ľudí v dôsledku takéhoto konania. No ešte napokon, keď hovoríme o kontrolách, skutočne obdivujem e, snahy charakteru kamikadze, ktoré má pani Murko v tejto oblasti, pretože skutočne kopíruje to, čo ja som sa snažila dosiahnuť v oblasti environmentálnych kontrol. Skutočne želám máme veľa šťastia v týchto snahách. Uvidíte, že rada to nepríjme. Kedykoľvek máte nejakú príliš prísnu smernicu, ktorú komisia nechce naozaj uviezť do praxe, čelíte potom dileme, ako sa máte zachovať. Či sa máte spolahnúť na to, že členské štáty vám zašlú správu, keď e, sa im to bude zdať vhodné, alebo či sa budete spoliehať na inšpektorov, ktorých nemáte, alebo či sa prikloníte k zriadeniu e, kontrolných orgánov, ktoré členské štáty nechcú zriadovať. Neviem teda, ako to celé dopadne, ale počkám si na výsledok. Neviem ani, či sa zúčastním ďalšej schôdze, pretože ešte chcem povedať to, pán Hopeštet predtým, ako skončil, povedal, že sa teší na diskusiu o ďalších pozmeňovacích návrhoch. Ale podľa mňa toto je pozorná príležitosť. Ďalšia diskusia o pozmeňovacích návrhoch už nebude. Aj toto je nesprávne. Ja to už možno nebudem. A možno budem práve hrať golf. Dank u wel, mevrouw Jackson. Ďakujem, pani Jackson. Pani Grostet. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa rozhodla vystúpiť, pretože som spravodajkyňou k tejto smernici e, z pokusy na zvieratách vo výbore ITRE a chcela by som povedať niekoľko vecí, ktoré idú práve v tom e, smere, ako sa už vyjadrila pani Jackson, ja súhlasím s kolegami, treba sa vyhnúť emocionálnym debatám a skutočne si povedať pravdu, aj keď v roku 2005 bolo použitých 12 miliónov zvierat na pokusy, viedlo to tých 25 členských štát, bolo to v rámci 25 členských štátov a ukazuje to na veľkú stabilitu používania zvierat vzhľadom na nárast výskumu v porovnaní s prvými e, pokusmi a takisto to poukazuje na potrebu hľadania alternatívnych metód. Či je toto používané zviera myš, potkan alebo primát, na tom nezáleží. Ja by som chcela upozorniť všetkých na to, že by sme mali skutočne robiť všetko preto, aby sme uh, vyzývali k alternatívnym riešeniam, avšak vieme všetci dobre, že sú prípady, kde alternatívy neexistujú. A nakoniec pani Ferreira to aj povedala, ak ide o výskum ohľadne ajcu, neurodegeneratívne choroby ako e, Alzheimer alebo Parkinson, tak je naozaj nevyhnutné ešte stále robiť pokusy na primátoch. E, chcela by som e, výboru pre životné prostredie povedať, a chcela by som ich upozorniť na isté rizika e, takejto politiky, ktorá by mala byť systematická hľadania druhej generácie pre primáty. E, v podstate prínos takéhoto experimentovania na druhej generácii vôbec nie je stanovený a pokiaľ ide o ochranu zvierat, tak e, rozvíjanie programu socializácie zakazuje alebo obmedzuje e, takisto manipuláciu so zvieratami na výskum. A pokiaľ ide o európske výskumné e, laboratória, ak ešte také máme, tak aj oni nám hovoria, že Výskum toho e, blahobytu zvierat je pre nich prvorady, pretože testy, e, ktoré by sa mali robiť na stresovaných zvieratách, ktoré by trpeli, nie sú dobré a nemôžu byť e, brané do úvahy. Takže aj laboratória robia všetko preto, aby zvieratá, na ktorých sa robia pokusy, netrpeli. A oni od samého začiatku berú do úvahu eventuálnu bolesť zvieraťa a rešpektujú v maximálnej možnej miere blahobyt e, tohto zvierata. To je veľmi dôležité, pretože to potom by nás malo viesť tomu, aby sme podporili pokusy na zvieratách v Európe, tam, kde my chvaľujeme naše normy environmentálne a zdravotné, pretože ak my neumožníme pokusy na zvieratách v Európe, tak tieto pokusy na zvieratách sa budú robiť tak, ako sa to robí už vo veľkej miere v tretich krajinách, ako napríklad v Ázii, bez toho, aby sme mohli kontrolovať podmienky experimentovania a medzi iným aj blahobyt týchto využívaných zvierat. A v tom prípade tie výsledky nebudú dobré, takže zachovajme pokusy na zvieratách v Európe, tam môžeme si byť istí, že to môžeme kontrolovať a že normy, ktoré v tejto smernici schválime, budú rešpektované a že blahobyt zvierat, ktoré slúžia na pokusy na zvieratách, budú rešpektované. No a napríklad e, spustenie systematickej politiky experimentovania na druhej generácii, by viedlo takisto aj zdvojnásobeniu zamestnancov pri chove a to by potom viedlo k imobilizácii kapitálu, ktorý by výrobcovia znašali o to horšie, keď vedia, že Európania nemajú e, dostatočné finančné prostriedky v porovnaní s ich konkurentmi, ako je USA a Japonsko. Takže dávajme pozor na to, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky na to, aby sa tento výskum uskutočňoval na európskom území. A to by viedlo potom napríklad k masívnej e, eutanázii samčekov, ktorí sú nadbytoční, lebo stačí jeden samček na 10 samičiek pri dobytku alebo pri chovných zvieratách. Takže Pozor, táto situácia, treba si ju veľmi dobre premyslieť, aby sa neobrátila proti nám a mali by sme si stanoviť, čo chceme dosiahnuť touto smernicou. E, chcem ešte hovoriť o, akti- o masívnej delokalizácii týchto aktivít do Číny, Brazílie, Singapúru, e, zánik mnohých oblastí výskumu v Európe, administratívne príkazy, ktoré sú veľmi ťažké vzhľadom na chov, podmienky v laboratóriách a tak ďalej. Toto všetko, keď hovoríme s výskumníkmi, tak oni nám hovoria, že oni vôbec nemajú v úmysle zle zaobchádzať so zvieratami, ktoré využívajú na pokusy, že to vôbec nie je ich úmysel, práve naopak. Takže ja som chcela povedať asi toto, ale chcem povedať, že bohužiaľ 0,1% týchto pokusných zvierat tvoria primáty na biolekárske výskumy. Bohužiaľ, teda oni potrebujú sa opierať o e, faktické údaje a myslím si, že nemali by sme takýmto spôsobom obmedzovať e, výskum v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pani Grostet. Pán Bovis. Um, už, pán predseda, je to veľmi závažná diskusia ktorá už sa opakovala aj v minulosti, keď sme hovorili o kozmetických prípravkoch a snahách, úspešných snahách parlamentu na to, aby sa postupne odborávali, a keď nie úplne rušili, a pokusy na zvieratách kozmetickom priemysle. Samozrejme, nie je to to isté ako pokusy na zvieratách pre lieky, liečiva, liečebné postupy. kozmetické prípravky. V tejto debate sme povedali, že ak v konečnom dôsledku sa nedajú vyrábať nové rúže bez toho, aby sa testovali na zvieratách, tak jednoducho sa také vyrábať nebudú. Mohli sme povedať, že ak ak nebude také riziko, alebo ak by bolo riziko, že eh, testy na zvieratách sa budú vykonávať v zahraničí, eh, tak sme prijali obmedzenia pre marketing a uvádzanie na trh. A pre kozmetické prípravky sa na to podarilo. Avšak lieky je niečo iné. Nie je to možné. Nemôžeme povedať, že ak to neumožníme tu, tak to pôjde do zahraničia. A nemôžeme povedať, že v takom prípade jednoducho zakážeme lieky, ktoré boli schválené mimo Európskej únie, aby prichádzali do Európskej únie, pretože zo všetkých dôvodov, ktoré sme si tu už vypočuli, by bol, bolo by to porušenie práv pacientov v Európskej únii. Takže toto je veľmi komplexná záležitosť, komplexnejšia ako kozmetické prípravky, ale všetci sa zhodneme na tom, že je potrebné znížiť, redukovať jedno z tých troch R a pokusy na zvieratách. Vieme to, všetci s tým súhlasíme a všetci chceme lepšie a prísnejšie pravidlá e, pre ochranu a bezpečnosť zvierat, na ktorých sa vykonávajú testy. Väčšina pokusov, tak ako sme si vypočuli, sa vykonáva na myšiach a potkanoch, ktorý, ktoré nemajú takú vysokú mieru podpory ako pokusy na primatoch, pretože primaty sú nám biologické príbuzné a z toho dôvodu je tam také veľké konfrontácie. No a z vedeckého hľadiska sú potrebné vykonávať pokusy na primatoch. E, keď parlament prijal uznesenia, tak z nich jasne vyplýva, že nechceme e, testy na primátoch. Nechceme, aby sa vykonávali alebo lovili eh, zvieratá vo voľne, voľne žijúce v prírode a potom sa na ne vykonávali eh, pokusy. Ja myslím, že v 30. rokoch sa niečo podobné vo Veľkej Británii uskutočnilo naposledy. Skutočne primáty sa nepoužívajú tak často a preto sa dá, myslím, povedať, že sa nemajú vôbec používať. Otázka používania voľne žijúcich eh, zvierat je pomerne jednoduchá. Okrem toho potrebujeme však nájsť odpovede na niektoré otázky, pretože ak chceme znižovať počet pokusov na zvieratách, tak potrebujeme zodpovedať otázky, e, ktoré nám kladú vedci, vedeckej spoločnosti a tak ďalej. No a jedna z tých otázok je, čo, o čo, čo hovoria dôkazy o reproduktívnej kapacite druhej, tretej generácie zvierat, ktoré vyrastali v zajati. To môže byť zredukované. Ak áno, tak to potrebujeme vedieť. Potrebujeme získať istotu v mnohých otázkach. Ja som sa zúčastnil návštev centier, ktoré vykonávali pokusy na zvieratách, tak myslím, že dve veci, ktoré vás skutočne ohromia a ktoré by nemali byť súčasťou akýchkoľvek eh, požiadaviek alebo nariadení e- Európskej únie. Poprvé, je to absolútne kritérium pre dodržiavanie práv zvierat, o tom hovorila François Grostet. A eh, v týchto veciach som videl lepšie, ale aj horšie postupy. No a rovnako najlepšími postupmi pre vedecké spoločnosti je, že je tam nejaký nezávislý expert, ktorý kladie otázky o podmienkach výskumu. A to je vec, ktorá musí byť súčasťou tých, týchto opatrení. Čiže je to reálna a objektívna výzva alebo spochybnenie pokusov na zvieratách. A ak bude takéto preskúmanie prijaté, tak môže pokračovať, alebo tie otázky budú zodpovedané, tak môže pokračovať výskum. A to sú veľmi dôležité otázky, obidve. Samozrejme, že potrebujeme aj naďalej vytvárať tlak na výskumníkov, akademickú obec, inštitúcie na to, aby hľadali alternatívy testovania na zvieratách. A to je to bol náš základný princíp, keď sme hovorili o kozmetických prípravkoch. Musíme neustále vytvárať tlak. Ja myslím, že v konečnom dôsledku, v prípade kozmetických prípravkoch, spoločnosti prijali tú výzvu a teraz spolu s parlamentom a radou aj komisiou hľadajú alternatívy. No a preto musíme pokračovať v tomto tlaku. No a Ďalšia otázka, ktorú by som chcel položiť komisii je, že existujú obavy o použití použití termínu e, klinických podmienok, ktoré ohrozujú život alebo mentálne zdravie. No a e, sem patrí výskum choroba, ako je reproduktívne poruchy, obezita a tak ďalej. Ja neviem, či to je pravda, ale rád by som si v som tom získal istotu a chcel by som vedieť priamu definíciu takýchto klinických podmienok. Možno to nemusí byť eh, ohrozovanie alebo chorôb. Eh, obezita možno nie je priamo ohrozujúca život, ale zhoršuje životné podmienky. No a potrebujeme definíciu a vysvetlenie toho, aby sme sa dokázali zbaviť našich pochybností. No a ďalej je tu skutočne veľmi veľa otázok. Chceli by sme zaistiť, aby sa uskutočňovali pravidelné revízie, tak aby sme sa, sa predkladali správy o tom, možno každých 5 rokov, aký je postup, aký je najnovší vývoj, najnovšie trendy, tak aby aj ten nasledujúci parlament mohol preskúmavať účinky a účinnosť týchto opatrení. Ďakujem pekne, pán Boves. A teraz pán Tomás Ulmer. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A samozrejme, toto je veľmi ťažká diskusia, keď nepoznáme pozmeňujúce návrhy kolegyne kolegov. Ja nepokladám za správne náš postup na jednej strane, že to môže byť, pozmeňujúce návrhy môže byť preskladané len a v angličtine to nie je taký veľký problém, je to diskrimináciou pre tých, ktorí neovládajú tento jazyk. Ja vidím, tiež nepokladám za nevyhnutné, aby sme niečo teraz unáhlenie e, schvalovali. Súčasná smernica už má 23 rokov a preto niekoľko týždňov nezohrávaš až takú veľmi dôležitú úlohu. A obsahovo by som chcel povedať, že ja som sa s, tomto, s týmto problémom a laboratórií zaoberal na dvoch veľkých univerzitách v Nemecku, hovoril som a stretol som sa so zodpovednými osobami a som presvedčený o tom, že skutočne na eticky, ako aj odborne veľmi vysokej úrovni postupujú. Všetci sa zhodujeme aj na tom, že nechceme týranie zvierat, aj keď <clears throat> sa nedá na 100% vylúčiť v prípade pokusov na zvieratách. My na človeka, jeden človek v živote potrebuje dve pokusné zvieratá, čo však zahrňa všetky zvieratá od malých rybičiek až po veľkých cicavcov. No a diskusia bude určite veľmi intenzívna, hlavne o primátov kvôli ich príbuznosti s človekom, ale stále existuje množstvo eh, nariadenia pravidel pre pokusy, eh, kde sa eh, nemôžeme zrieknúť týchto zvierat. Na jednej strane by som chcel len povedať, výskum pre očkovacie látky proti hepatitíde, kde bez pokusov na primatoch nemohli sme eh, zaistiť vysokú mieru eh, istoty. Rovnako ošípané sú nevyhnutné na niektoré postupy a ja nechcem zažiť ešte raz na nejakom kongrese, že eh, povedať, že my sme pracovali bez použitia pokusov na zvieratách, ale výsledky neboli dostatočné. Čiže skutočne potrebujeme postupy, ktoré sú vedecky korektné, ale aj eticky korektné. Je problematické, keď je uvedené v smernici, že zaťažové kategórie nie sú v smernici, ale potom komisia v komitológii sa tým zaoberá a nad tým už nemáme my kontrolu. Rovnako pokladám sa problematické, keď sú certifikáty a povolenia pre personál obmedzené podľa rôznych skupín povolaní. Ja pokladám za zlé, ak sme príliš prísni a potom výskum je mimo Európy. Tým nepomôžeme ani ochrane zvierat, ani výskumu v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Ulmer. E, pani Lukas, nech sa páči. Rečnička nemá mikrofón zapnutý. Ďakujem. Chcem poďakovať pani Murko za vynikajúcu správu. A prepáč, že to prišlo trochu neskoro. Nevypočula som si jej úvodné vyhlásenie, ale e, počula som to, čo povedala pani Jackson a vyjadrím sa čiastočne k tomu, čo povedala. E, tiež zdieľam jej obavy e, tom, že nie je možnosť predkladať pozmeňovací návrhy vo všetkých jazykoch, ale um, myslím, že už samotné snahy o urýchlenie e, tohto celého postupu by sme mali podporiť, pretože čakáme už dlho na legislatívu v tomto smere. A zo všetkých strán sa na nás valia na tlaky, e, aby sme čo najskôr e, prijali nejaké kroky na revidovanie tejto e, starej legislatívy. Teda môžeme len oceniť návrh komisie už len za iniciatívu. Pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré povedala pani Jackson, myslím, že musíme sa trochu povznieť e, nad to, že máme rozpor medzi ochranou ľudského zdravia a ochranou zvierat. Pokusy na zvieratách e, nie sú E, vždy najlepším ukazovateľom e, ľudských reakcií je mnoho iných spôsobov, ako napríklad laboratória v Veľkej Británii môžu využívať e, na zvieratách pokusy nedokázali príliš matateľné výsledky a alternatívne spôsoby sa práve podarilo dokázať viac. Pretože zvieratá vykazovali reakcie, ktoré sa potom neopakovali na ľuďoch a teda došlo k veľmi nepriazným výsledkom. Pokiaľ ide o podrobnosti niektorých týchto výsledkov, snách, niektoré tieto testy vôbec nie sú produktívne, pretože prebiehajú príliš dlho a keď sa opakuje ten istý test v niektorých prípadoch je e, šanca na zopakovanie rovnakého výsledku iba pol na pol. Teda tieto e, testy nie sú príliš e, dôveryhodné a nedá sa o ne oprieť. Pokiaľ ide o alternatívy, mali by sme skutočne podporovať alternatívne spôsoby skúmania, pretože ich je mnoho k dispozícii musíme urýchliť výskum, musíme urýchliť tiež overovanie výsledkov a tiež umiestňovanie týchto eh, otestovaných výsledkov na trh. A práve na to je namierená správa pani Murko. To, čo povedal pán Bowie, sa ma eh, veľmi oslovilo, pretože musíme eh, skutočne vyvíjať nátlak, aby sa vytvárali alternatívne spôsoby testovania, ale to, čo tvrdí Teraz komisia v tomto návrhu, že neexistuje dostatočný natlak eh, a stimuly na využívanie týchto alternatívnych metód eh, a ma skutočne prekvapilo, pretože my musíme byť v tomto smere iniciatívni. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, eh, v jednom z nich sa spomína vytvorenie národných orgánov na kontroly, ale tiež vytvorenie Európskeho koordinačného centra na výskum alternatívnych metód. 12 miliónov zvieratek, z ktorých sa využilo testovanie v roku 2005, e, až 80 až 90 z nich sa využívalo na e, medicínske a veterinárne účely. A v týchto oblastiach e, výskumné snahy nie sú zastrešené Európskym centrom pre výskum alternatívnych metód. Teda skutočne to musíme vyvíjať o mnoho väčšie úsilie, aby sa tie naše základné tri princípy aplikovali na všetky druhy výskumu a nielen na tie, ktoré zastrešuje Európsky výskumný orgán. Mali by sme sa tiež zamerať na podporu a koordináciu alternatívnych spôsobov výskumu. Vytvorenie orgánu, ktorý by koordinoval práve tieto snahy, by pomohlo koordinovať e, úsilie národných orgánov v tomto smere a lepšie by umožnil výmenu skúseností a urýchlil by sa celý proces a práve to všetci chceme, aby sme mali skutočne overené alternatívy výskumu, ktoré by znemožnili e, zneužívanie zvierat e, pri výskume. Chcem ešte raz sa poďakovať pani Murko a dúfam, že budeme naďalej spolupracovať efektívne. Ja, dank Dan tenslotte mevrouw Dagmar Ďakujem pekne. No a napokon pani Dagmar Odberen. Ďakujem, pán predsedajúci. Mm, asi by som dnes vôbec nemala hovoriť, ale nedá mi. Ešte som sa celkom neuzdravila z zápalu hlasiviek. Ale predsa sa vyjadrím ako iste viete, už 15 rokov, alebo možno aj dlhšie, bojujem za to, aby sa zakázali pokusy na zvieratách eh, v oblasti výroby kozmetiky. Konala som tak preto, že s vašou podporou sme sa zhodli na tom, že výrobok predsa len dokáže priniesť istý účinok a práve z toho dôvodu sa na neho využívajú zvieratá na jeho testovanie. Počas všetkých tých rokov som tvrdila, že testovanie zvierat pre medicínske účely, k tomu sa nebudem vyjadrovať. A to preto, že sa nechceme dostať do situácie, že to budeme rozlišovať, ktorá choroba e, stojí za to, aby sa testovali na zvieratách lieky na liečenie a ktorá choroba takou nie je. Aj e, dnes sme si veľa na túto tému to vypočuli v tejto diskusii. Nechcem diskutovať o tom, čo je životu nebezpečné alebo čo zhoršuje kvalitu života. A ja sa nepostavím pred e, organizáciu pacientov a nepoviem im, vaše deti, ktoré e, trpia na nevylečiteľnú chorobu, sa nemôžu liečiť, pretože my obmedzíme výskum. To je prvá vec. To však neznamená, že pokusy na zvieratách bez e, nejakých obmedzení alebo bez e, nielen tých základných troch e, princípov, ale aj bez, bez kontrol by nemohli fungovať. Pani Jackson tvrdí, že môžeme vykonávať kontrol v Európskej únii. To je E, veľmi milé takéto tvrdenie, ale to sa nám nikdy nepodarí. Takéto efektívne kontroly jednoducho nedokážeme e, vykonávať. E, už od epidémie BSE sa dokázalo, že sa nám to nepodarí. Nedarí sa nám to v iných oblastiach a nemôžeme predsa veriť, že sa nám to podarí v tejto oblasti testovacích laboratórií. Je to síce dobrá snaha, ale nepodarí sa nám to čo teraz teda urobíme? Pani Murko, myslím, že zaujala veľmi dobrý prístup, ale podľa mňa niektoré predstavy zachádzajú príliš ďaleko. A to hovorím s uvážením toho, o čom tu vlastne hovoríme. Hovoríme tu o ochoreniach, ktoré by sa týmto mohli liešiť, liečiť. Ak sa nám to podarí testovať technológiu in vitro, bolo by to samozrejme ideálne, ale pokiaľ to nie je možné, musíme zabezpečiť, aby čo najmenej zvierat sa využívalo na pokusoch a aby tieto zvieratá trpeli čo najmenej. To je obsahnuté v týchto troch základných princípoch, ktoré sú pilierom tohto návrhu. Ešte k tomu, čo tu oznelo na úvod, pani Caroline Lukas tu nebola, preto to nepočula, že nejde o to, či Pozmeňovacie návrhy budú k dispozícii po anglicky. Ide o to, že všetci musíme predkladať v angličtine pozmeňovacie návrhy. Je mi skutočne ľúto, že návrh komisie, ktorý je k dispozícii už od novembra, nemohol sa prejednávať e, o niečo skôr, aj keď e, boli predstavení sa spory o to, ktorý výbor by to mal dostať pridelené. Ten, kto mal záujem o túto tému, mohol si včas pozrieť a skutočne je veľmi veľká škoda, že sme nemali viac času predkladať návrhy bez ohľadu na ten kompetenčný konflikt, ktorý sme mali. Myslím, že je nesprávne, že výbor Agri dostal pridelenú túto problematiku. Po voľbách by sme mali mať dávať pozor v našej politickej skupiny, čo presne e, vyplynie z prílohy 6, pokiaľ ide o kompetencie. No a napokon ešte jedna vec. Ja som veľmi toho bojovala za existenciu ECFAM a mm, dosť podrobne poznám problematiku tejto oblasti. Je veľmi ťažké zohnať financovanie, mať dostatočné skúsenosti a vedomosti a uberať sa tou veľmi úzkou cestou medzi vlastným vývojom alternatív alebo preverovaním iných alternatív ktoré predkladajú firmy alebo veci. A teraz zriadiť ešte ďalšie Európske centrum je podľa mňa úplne nezmysel. To je skutočne najlepšia cesta úplne zadusiť všetky naše doterajšie snahy. Musíme posilniť fungovanie tejto organizácie ale musíme eh, ju posunúť trochu viac do stredu Európy. Nechcem nič namietať proti krásnemu Taliansku, kde sídli, ale, ale pozrime sa len na to, koľko peňazí je v rozpočte organizácie ECFAM. Možno predsa len by sa nám mohlo podariť nájsť nejaký nový pohľad a oživiť fungovanie tejto organizácie. Myslím, že keď hovoríme o tom, či sa majú využívať alebo nemajú využívať zvieratá na testovanie liekov, musíme mať na pamäti, že musíme podporovať alternatívne spôsoby a testovanie in vitro. Nikdy sa nám to nepodarí na 100%, ale už aj čiastočné úspechy v tomto smere sú veľkými úspechmi. Na to potrebujeme pomoc aj farmaceutického priemyslu, ale aj všetkých ostatných zúčastnených strán. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rod Berend. No a ja dúfam, že sa vám čoskoro vráti hlas. Myslím, že by ste mali teraz v prvom rade veľa odpočívať. No dobre, tým sa dostávame na koniec zoznamu rečníkov a teraz dáme slovo zástupcom komisie. Pani Schovmaker, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem výboru za túto veľmi intenzívnu a živú rozpravu, podľa môjho názoru aj veľmi bohatú. Ja tu mám 9,5 strany pripomienok a odpovedí a budem sa snažiť zodpovedať všetky otázky, pravdepodobne nie všetky veľmi detailne. Možno na začiatku by som a na úvod by som mala povedať, že rozprava vo výbore eh, zohľadňuje a reflektuje eh, tiež rozpravu so všetkými aktérmi pred eh, predložením návrhu komisie, ako aj na mm, komisii samotnej. No a táto rozprava, ako mnohí povedali, je skutočne o záujmoch, záujmoch, ktoré musia byť zharmonizované v jednej smernici. A preto našim, našou primárnou snahou je zvýšiť dodržiavanie práva a ochrany zvierat, ale na druhej strane e, nechceme zničiť e, alebo narúšať e, európsky výskum, chceme pomôcť farmaceutickému priemyslu a rovnako nechceme sa dostať do situácie, keď farmaceutický priemysel by odišiel z Európy, pretože výskum by mohli prevádzkovať za oveľa slabších noriem niekde v zahraničí. No a ako vytvoriť túto rovnováhu je samozrejme veľmi náročná otázka. A ja som, by som chcel povedať, že my sme zavedli množstvo prvkov na to, aby sme zaistili e, zvýšenie dodržiavania ochrany a práv zvierat. A chcela by som e, povedať e, povinnú autorizáciu pre všetky projekty a efektívne hodnotenie, ktoré sa musí vykonávať. No a to je samozrejme príkažkou pre priemysel a preto sme sa tiež snažili zmýšľať, rozmýšľať nad tým zdravým rozumom a nie, urobiť niektoré uh, výnimky, ktoré zjednodušujú veci alebo predpisy, ktoré zjednodušujú ako napríklad skupinové autorizácie alebo udelenie autorizácie povolenia, keď administratíva nezareaguje do 30 dní. Podobne a súhlasíme so spravodajkyňou, že zvýšená miera transparentnosti je kľúčom No a opätovne komisia predložila niekoľko návrhov, napríklad e, myšlienka e, e, zhrnutia netechnických projektov, ktoré musia byť predkladané v každom prípade, ale aj retrospektívne hodnotenie projektov, ktoré musí byť vykonávané a bude aj zverejňované. A ak mi umožníte, Okrem týchto všeobecných pripomienok by som chcel tiež reagovať na niektoré otázky špecifické. Budem v rámci rozumného času chcieť zodpovedať čo najviac z nich, ale samozrejme sme k dispozícii na diskusiu. Takže poprvé niekoľko pripomienok e, k ohľadne zákazu e, pokusov na primatoch a tiež e, niekoľko otázok na postupnom odborávaní pokusov na nehumánnych primatoch. Takže poprvé, komisia sa zaoberala zákazom používania primátov a my však nechceme navždy, navždy vylúčovať možnosti takýchto pokusov a skutočne chceme predísť situácii, že by sme museli obetovať ľudské životy, pretože za žiadnych podmienok nemôžeme, alebo nemôže sa vykonávať výskum na primatoch. Je tu však výnimka tá zabezpečovacia doložka, ktorá hovorí, že ak sa bude vykonávať takýto výskum, bude sa mu musieť uskročiť za priateľných podmienok a za stanovených podmienok smernici a potrebuje to schválenie komisie, ktorá by udelila to povolenie len po v procese komitológie v spolupráci s Európskym parlamentom. Takže e, v tomto procese je dostatočne veľa e, záruk, aby to bolo uspokojivé z hľadiska dodržiavania ochrany a práv zvierat. Ďalej ehm, postupné odburávanie pokusov na nehumánnych primátoch. My sme za to a vedecká komunita nám predložila ehm, odporúčanie v tom zmysle, že nemáme zavádzať konkrétny termín, takže vieme, že to bude nevyhnutné zaviesť, kde čoraz menej nehumánnych primátov sa bude využívať. My sme chceli obmedziť rozsah pôsobnosti a pán Bovi sa pýtal na to, aké sú tie podmienky, ktoré ohrozujú život alebo znižujú kvalitu života. Je to uvedené v niektoľkých eh, legislatívnych aktoch eh, európskych spoločenstiev. No a my poskytujeme aj opis v úvodnom ustanovení k smernici a, a takéto podmienky definujeme ako akékoľvek podmienky, ktoré majú eh, zásadný dopad na každodenné fungovanie alebo život pacienta. A ja si myslím, že takáto definícia umožňuje je dostatočne prísna, ale tiež umožňuje eh, potrebnú mieru flexibility v týchto prípadoch. Ďalej viaceré pripomienky k, k kontrolám. Eh, smernica chce posilniť systém eh, kontrol, a to pomerne výrazne v porovnaní so súčasnou situáciou. V súčasnosti hovoríme o pravidelných kontrolách, to môže byť každých 5 rokov, každých 10 rokov. Smernica súčasne platná hovorí o kontrolách dvakrát za rok a jedna z nich musí byť neohlásená. A viem, a spravodajkyňa a viacerí ďalší hovorí, že to nie je dostatočné. Ak to tak bude, tak je tu možnosť kontroly EÚ, aby skontrolovala národné inšpekčné úrady. A ja by som nesúhlasila, si dovolila nesúhlasiť so všetkými, ako pani Jackson, ktorí hovoria, že musíme počkať, ako to bude fungovať. Už máme návrh na posilnené kontroly. Ak by to nebolo nevyhnutné, tak potom môžeme zavádzať tú revolúciu možného systému kontrol EÚ. A ako vieme, preukázalo sa to ako veľmi komplikované. Viacero pripomienok sa týkalo otázky e, kritérií klasifikácie. Ja sa nechcem tým zaoberať detailne, chcela by som povedať, že áno, zaviedli sme systém klasifikácií s rôznymi a povinnosťami výkazníctva a inými a povinnosťami mm, bez toho, aby v súčasnosti existovala v smernici presná klasifikácia. Avšak chcel by som zdôrazniť dve veci. Vo vedeckej obci EÚ je pomerne jasné chápanie toho, aký je ten mierny alebo ten krutý postup alebo krutý výskum. No a komisia spustila prácu expertnej skupiny a predpokladáme, že v období, kedy sme smernica vstúpi do platnosti, budeme pripravení s komitologickým návrhom, aby sme ho predložili na kontrolu parlamentu, aby sme definovali ďalej kritériá. No a niekoľko pripomienok sa tiež týkalo potreby výmeny údajov ako kľúčovým nástrojom a pri predchádzaní pokusom na zvieratách. Je to trend v legislatíve EÚ, e, teraz sme svedkami toho v legislatíve o pesticídoch a tak ďalej. No, takéto ustanovenia a pravdepodobne najlepšie sú najlepšie sú využité alebo vypracované v legislatívnych aktoch zameraných na jednotlivé sektory. No, uvedomujem si, že už nemám veľa času, ale ak mi ešte dovolíte, tak by som chcela pár slov k otázkam generácie F2. Mm, zazneli tu pripomienky v rôznych smeroch. Niektorí podporili návrh komisie a niektoré obavy tu padli. Čo by to znamenalo pre vedeckú obec? tou podstatou návrhu komisie je, že zohľadňujeme tie jednotlivé pripomienky, ktoré tu zazneli. Nož, a to poprvé tým, že chceme prechádzať na tú druhú alebo ďalšie generácie, ale rovnako vidíme alebo predpokladáme, potrebu predkladania správ o vývoji a použití tých generácií a rovnako je tu možnosť revízie ustanovení smernice, ak by to, čo teraz predpokladám, nebolo realizovateľné. Tie termíny na postupné odburávanie sú výsledkom diskusí so všetkými aktérmi. No a tie termíny, ktoré sa predpokladajú, predpokladajú časa chovu tých zvierat. No a myslím, že to je všetko. Samozrejme, sme si poznamenali všetky, všetky pripomienky týkajúce sa hľadania alternatív, pokusov na zvieratách. Sú tu ustanovenia rôzne v smernici, kde sa hovorí o národných laboratóriách a ich vytváraní, ktoré by koordinovala komisia. Nemyslím, že môžeme hovoriť o eklame, pretože to je súčasťou spoločného výskumného centra a komisie, takže ak hovoríme o koordinácii e, komisie v týchto snách, tak si myslím, že ekvam by mal zohrávať dôležitú úlohu. No a ako mnohí z vás iste viete, viete, že komisia koncom decembra predložila správu o rôznych záväzkoch v súvislosti s prehlásením parlamentu e, za mája a rovnako sme načetli viaceré krotky a opatrenia, ktoré príjmeme. Hovorili sme tam o transparentnosti našich metoch, ako aj o urechovaní procesu schvalovania. Vážený pán predseda, viem, že som nezodpovedal viac špecifických eh, otázok. Myslím, že už nemám viacej času. Ale ako som povedala, radi zodpovieme akékoľvek otázky v bilaterálnych rozhovoroch. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jackson ešte požiadala slovo, nech sa páči. No, eh, toto nie je toto je len otázka o časovom harmonograme. Ja by som sa chcela spýtať, či by nám zastupkynia komisie mohla povedať, aké sú plány predsedníctva rady v tejto otázke, kedy chcú prijať prvé čítanie a e, či si myslia, že bude, dospä- že bude prijatá dohoda v prvom čítaní. Aký je časový plán rady teda v tomto? Mevrouw, u heeft het woord. Nech sa páči zastupkynia má slovo má zastupkynia komisie. No už vidím, že tu nie sú žiadni zastupcovia rady, avšak musím povedať, že ja neviem. E, zatiaľ sa ne, nezastači, ne, nezačali diskusie na rade. Myslím, že koncom tohto týždňa alebo budúci týždeň sa to začne. Dobre, takže e, príslušné pracovné skupiny, príslušná pracovná skupina, ktorá je pod skupinou Rady pre polnohospodárstvo, má naplánované do tej zasadnutia, avšak nevieme ešte, aké, akú prioritu e, tejto oblasti pripíše e, predsedníctvo a nevieme o žiadnej, žiadnych konkrétnych termínoch. Že teda otázka zaznela, kam sa ponáhlame, prečo sa ponáhlame. No, my sa ponáhlame, e, pretože nechceme stratiť náš vplyv. My chceme si zachovať určitý vplyv v rozprávach na výbore pre plnohospodárstvo. A to je tým dôvodom. Pozrite, to je jediný dôvod. Ale e, výbor pre plnohospodárstvo si to vôbec nevšimne. Našťastie sa mi dokázať, či to bude inak. No a pani Murko dostáva teraz slovo na záver diskusii. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj všetkým rečníkom. Ja použijem slova kolega, kolegu Johna Bovisa ako slogan naše, mojich ďalších slov. Musíme zachovávať ten tlak na priemysel na to, aby sme hľadali alternatívy pokusov na zvieratách. Otázkou je, ako to urobiť, ako vytvárať ten tlak. Väčšina dnešnej diskusie sa dá zhrnúť slovami alebo do dvoch bodov. Ja som si viackrát počas rozpráv a diskusí so zástupcami priemyslu ako aj vedeckej komunity vypočula rôzne veci. Prvá téza je takáto. Samotný priemysel sa snaží znižovať počet alebo nahrádzanie pokusov na zvieratách s pod že tie alternatívy budú lacnejšie ako pokusy na zvieratách. Takže nie sú potrebné žiadne legislatívne e, stimuly a podnety dodala by som ešte, že to nie je úplne správny uhol pohľadu. Všetci vieme, že potrebujeme výsledky, potrebujeme nové lieky, potrebujeme výsledky výskumu, predovšetkým v medicíne, avšak nesúhlasíme s metódou, ktorá tieto výsledky prináša aj keď plne uznávame snahy predovšetkým farmaceutického priemyslu od roku 86 z iných oblastí, predovšetkým z kozmetického priemyslu, sme sa poučili, že e, účasť za európskeho zákonodarcu e, prispela k zrýchleniu odburávania pokusov na zvieratách. Takže tie ciele sú funkčné. Máme teraz nápady, ako tieto myšlienky prenášať do iných oblastí. Druhou tézou je to, že pokusy na primátoch sú nevyhnutné. A etické otázky týkajúce sa pokusov na týchto ohrozených zvieratách nie sú až také dôležité v porovnaní mm, so ziskom alebo mm, s hľadaním nových eh, liekov. A tuto zase z etického hľadiska eh, všetci čítame mm, a dočítame sa veľa o evolúcii v týchto dňoch. Rovnako máme najnovšie výsledky evolučnej antropológie, kde sa hovorí o tom, že aj primáty primátom sa podstatne rozvíja mozog. Vieme oveľa viac o sociálnom správaní primátov, o ich duševných schopnostiach, a o ich utrpení pri pocitovaní bolesti a izolácie. Takže toto je uhol pohľadu, ktorý dnes nebol zdôrazňovaný. Je množstvo etických dôvodov, e, ktoré obmedzujú lekársky výskum. Napríklad oveľa lepšie lieky a oveľa rýchlejšie by sa získavali, aby sme mohli používať na výskum kmeňové bunky, čo je etické. Pretože my ako ľudstvo e, sme, máme určité pravidla, ktoré nechceme, ktorých sa nechceme dotýkať. V tomto prípade nie je toto isté, ale snažím sa trošku objasniť e, tú podstatu a hlavné myšlienky mojich názorov. My dnes oveľa viac ako pred 100 rokmi, keď experimenty a pokusy, keď začali pokusy na primátoch kvôli Alzheimerovej chorobe. Tieto zvieratá trpia a metódy pokusov na primátoch sú niekedy v mnohých prípadoch dokonca nesnesiteľné. Takže toto je ten etický uhol pohľadu, avšak sú tam ešte iné aspekty a ja by som snáď povedala, že sú dve hlavné oblasti. Poprvé, to je and laboratórne pokusy a ďalej pokusy alebo všeobecné stratégie pokusov vývoja nových liekov. Tretou oblasťou je Our experiments in university, particularly in, um, neurolo- Ďalej sú tu, je tu výskum na univerzitách práve a hlavne v neurologickej oblasti. A tieto štúdie spôsobujú obrovské utrpenie. Patrí tu využívanie implantácie elektród do hlav primátov. To sa nazýva základným výskumom. Nevieme, či takýto základný výskum prinesie akékoľvek výhody a prospech ľudskému zdraviu. Ja by som chcela ešte poukázať na to, že Máme moderné technológie skenovania, ktoré umožňujú neinvazívne skenovanie mozgu a ktoré umožňujú pochopiť neurologické choroby, bolesť ľudskej zmysly a to poskytuje informácie ktoré sú priamo relevantné pre pacienta. v roku 2008 ehm, bolo prezentované bola prezentovaná štúdia porovnania údajov skenovania ľudských mozgov a využívania elektrod implantovaných do eh, hlav primátov. A tieto údaje boli porovnateľné, mali rovnakú hodnotu. A prečo to teda robíme zvieratám, ak tieto experimenty vyslovene nepotrebujeme? To je otázkou. A ja by som rada upozornila na to, že primáty pravde prichádzajú e, na konci regulačnej stratégie spolu so psami. No a to znamená, že v období, kedy sa použili opice na pokusy, tisícky menších zvierat už zomreli kvôli výskumu na rovnakom produkte. Caroline Lucas spomenula testovanie vo Veľkej Británii. Bol to liek TGN 1412. Spôsobilo to na, na ľudských dobrovoľníkov mal takmer smrteľné následky, z, ktoré boli trvalé. Ale 500-násobné dávky sa používali pri výskume na opiciach v laboratóriách. No a mnohí sa domnievajú, že sa dalo tomu predísť, ak by sa využívali mikrodávky. No a mikrodávky je opätovne jedna z alternatívnych metód, nielen in vitro, tak ako správne poukázala pani Behrendt. Existujú viaceré ďalšie možnosti, no a mikrodávkovanie je jednou z možností. Takže my sa teraz snažíme vytvárať tlak na priemysel, aby sa nevyužívali len pokusy, ktoré sú dostupné dnes, ale by sa hľadali nové alternatívy, napríklad v iných oblastiach. Napríklad mm, mikrodávkovaní. No a pani Murkov. Dobre už budem končiť. Ja by som vás chcel požiadať, hovorí predseda, aby ste ukončili vašu um, veľmi dlhú prezentáciu. Takže záverečná veta. Existuje veľa multidisciplinárnych, veľmi sofistikovaných postupov, ktoré umožňujú presné preverovanie vedľajších eh, účinkov na človeka. A ja by som chcela povedať, že my nenavrhujeme face out nehumaných primátov. My nenavrhujeme koniec výskumu v Európe. My sa len snažíme vytvoriť podmienky, ktorých bude môcť prekvitať veda. No a ako som už povedala, bez podnetov zákonodarcu by to nebolo možné. Toto bol ten hlavný signál, e, ktorý sme dostali aj počas návštevy v Ekvam. Povedali, že už sme vypracovali a vyhodnotili alternatívne metódy testovania avšak sa nedajú používať, pretože zákonodarca nerobí svoju prácu. No a zákonodarca, to sme predsa aj my. No a na záver ešte jedna poznámka. V súčasnosti nepredbieha Európskej únii e, žiadny, žiadny, že neprebiehajú žiadne pokusy na primátoch, ani dokonca pri výskume Alzheimerovej choroby. No už dlhé obdobie to tak je. Takže ja si nedokážem predstaviť, ako by sa to dalo zariadiť v prípade nejakej pandémie. Existuje 60 dní komitológie a požiadavky na komitológie. No a ak príde nejaká pandémia a máme lieky, tak by sme ich okamžite začali podávať pacientom, miliónom pacientov a neskúmali by sa najskôr vo veľkých laboratóriách. A would, uh, uh, uh, my, um, my uh, perception is... No, ešte, ja osobne to pokladám za ospravedlnenie, pretože druhé vysvetlenie, prečo táto doložka je potrebná v článku 50, We need, uh, for protection. že potrebujeme ochranu ohrozených živočíchov. A to je veľmi zvláštny argument. Ja vyzývam členov tohto výboru. Je to dobrá príležitosť na ukončenie hanebného pokračovania pokusov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. A s týmto návrhom a niekoľkými posunujúcimi návrhmi vytvárame tlak na to, aby to išlo správnym smerom na tých, ktorí vytvárajú nové metódy. Bez toho ostane súčasný stav, čo nie je dobré. Ďakujem. Mrs. Jackson. Pani Jackson, len chcem opraviť čo tu odznelo. Myslím, e, že by som to nemala nechať tak. Pani Murko naznačila, že e, dochádza k invazívnym e, druhom experimentov na primátoch, ktoré nie sú účinné. Existuje liečba na Parkinsonovú chorobu, ktorá sa zameriava na stimuláciu mozgu tým, že sa tam injekčne strieka nejaký prípravok a to sa e, najprv testovalo na primátoch predtým, ako som to začala užívať a je to veľmi účinné. Do mozgu sa vstrekuje táto veľmi účinná látka a v Európskom parlamente dokonca prebehla demonstrácia tohto postupu. E, prezentovala to britská lekárska rada. Táto prezentácia bola veľmi e, zaujímavá, pretože osoba, na ktorej sa vykonával e, tento pokus, e, e, vykazovala veľmi nepredviateľné reakcie. Mm, len toľko som chcela opraviť to, čo povedala pani Murko, že na primátoch sa netestujú žiadne lieky. Ale chcem ešte raz poďakovať pani Ferrero za to, že ma potešila v počas tejto diskusie. Ja, Dan... Ďakujem pekne. Už máme len jedno oznámenie, pokiaľ ide o termín na pozmeňovacie návrhy. Ten uplynie zajtra, 10. februára o 12. hodine. A chceli by sme teda, aby všetky pozmeňovacie návrhy boli v angličtine. Hlasovať sa bude 17. februára vo výbore a potom to prejde na výbor Agri, kde sa bude hlasovať 31. marca. Týmto sme vyčerpali rozpravu o tomto bode. Prejdeme teraz k bodu 6. Otázka na ústne zodpovedanie od pána Davisa o azijských mačkovitých šelmách a tigroch. Nech sa páči, máte slovo. Uh, well, thank you, chair, but... Ďakujem pekne, pán predseda. Otázku máme pred sebou, teda teším sa už na to, čo mi odpovie komisia. Bol by som rád, keby som mal možnosť zareagovať na odpoveď komisie. Ďakujem. Namens de Europese Commissie, DG Milieu. V mene Európskej komisie e, za generálne rejtosť pro životné prostredie. Tu mám zástupcu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Je niekoľko prvkov v tejto otázke. Pokúsim sa odpovedať na to najlepšie, ako viem. Pokiaľ ide o nelegálne obchodovanie e, s azijskými mačkovitými šelmami a tigrami, tiež sa to týka súčasne vlastnej legislatívy v tejto smere a tak ďalej. Na úvod možno niekoľko všeobecných e, bodov, aby ste mali prehľad. Medzinárodný obchod o e, s tigrami a s výrobkami z tigrov je zakázaný na základe dohovoru o medzinárodnom dohovode, o dohovore o ohrozených druhoch. Je to tzv. príloha 1. Pokiaľ ide o polovanie na tieto tigre, mm, toto sa neodvíja od legislatívy jednotlivých e, štátoch, ale od oblastí, kde teda žijú tieto tigre. Hovoríme tu najmä o krajinách Čína a India. No a druhá všeobecná poznámka sa týka toho, že na konferencii v Hágu v júli 2007 sa prijalo uznesenie, ktoré vyzvalo všetky zúčastnené strany, aby sa venovali problematike tigrov, aby posilnili snahy na boj proti nelegálnemu obchodovaniu, na zlepšenie regionálnej spolupráce v tejto oblasti a tiež neumožňovanie chovu v zajati takýchto tigrov na obchodné účely. Toľko teda na úvod. Pokiaľ ide otázku, čo presne urobila komisia na podporu týchto snách, komisia bola veľmi aktívna v podpore e, tohto uznesenia, ktoré bolo prijaté na konferencii v Hágu v roku 2007. E, v roku 2007 komisia prijala odporúčanie členským štátom, ktoré stanovuje niekoľko krokov na zlepšenie plnenia nového naredenia Citis, A jedným z týchto odporúčaní bolo aby členské štáty spolupracovali a podporovali medzinárodné organizácie, napríklad Medzinárodnú colnú organizáciu, ale aj Interpol v, v ich snahách tejto oblasti. Samotná komisia je v, v pravidelnom kontakte s týmito organizáciami a Interpol sa dokonca zúčastnil zúčastňuje schôdzi um, pracovnej skupiny v rámci komisie, ktorá sa venuje tejto problematike. Pokiaľ ide o Čínu, čo sme urobili v tejto oblasti, diskutovali sme s Čínou o tom aj bilaterálne, aj v rámci projektu CITES. Vyzvali sme Čínu, aby predložila správu v júli 2008 a tiež v júli 2009, aby podala správu o tom, aké kroky podnikla v reakcii na uznesenie, ktoré bolo prijalo Bobria TV v Hágu na zasadnutí COP14. V roku 2005 sme zorganizovali workshop v Číne, ktorý sa venoval celé problematike regiónu okolo Číny, aby sa prediskutovalo a zlepšila spolupráca e, v oblasti obchodu s zvieratami žijúcimi divoko. A tiež e, máme v pláne finančnú podporu na oživenie obchodu za daných podmienok. Tiež sme, sme vyvinuli konkrétne praktiky obchodovania ohrozených druhov zvierat, ktoré žijú v divočine. A to sme sa zamerali konkrétne na tigre, teda aj e, v tomto smere komisia bola veľmi aktívna. Ďalšia otázka znie, či uznávame, že takýto druh postupov je druhom organizovaného zločinu. Áno, to uznávame. V tomto kontexte chceme poukázať na smernicu 2008-99, kde sa hovorí o ochrane proti trestným činom. A tam komisia sa snaží zadefinovať eh, takéto konanie na e, divo žijúcich zvieratách e, a označiť ho za trestný čin. Ďalšia otázka znela, či komisia poskytuje financovanie medzinárodným organizáciám, ktoré sú okrem iného spomenuté v otázke e, OSN napríklad, VTO, pardon, Medzinárodná celná organizácia. Teraz financujeme program, bo e, financovanie obsahuje 1 milión eur a tento program je zameraný na podporu spolupráce, ktoré fungujú v rámci organizácie Medzinárodnej organizácie cla. A teda tento projekt e, má financovanie výške 1 milión eur. Okrem toho máme rozvinutých niekoľko regionálnych e, programov na spoluprácu. A tu sa tiež sústredujeme na e, nelegálne polovanie na tieto zvieratá a posilnenie legislatívy. Pokiaľ ide o konkrétnejšie otázky, nemáme e, žiadne informácie o tom, či do týchto činností sú zakomponované európske firmy. Ide tu predovšetkým o posilnenie e, národnej legislatívy v tomto smere, je to zodpovednosťou členských štátov, aby sa na to sústredovali. Pokiaľ ide o zásahy komisie, môžem tu uviesť e, zásahy komisie na podporu spoločnej e, zodpovednosti, tiež e, podporu oživenia auditných systémov a tiež komisia sa angažuje v oblasti uplatňovania nástrojov e, v oblasti obchodu, napríklad rôznych eh, vývozových eh, úverov a tak ďalej. Dúfam, že som eh, pokryl všetky otázky, ktoré boli položené. Ďakujem pekne, pani. Teraz pán Chris Davis, ďakujem pekne, pán predsedajúca. Nepochybujem o tom, že komisia sa zhoduje s poslancami v tom, že tieto druhy sú ohrozené. A nemusím dlho hovoriť o tom, do akej miery Naši občania mm, sú emočne spätí s tigrami. Mohli by sme tu uviesť konkrétne obavy o možné vymretie e, niektorých druhov tigra, ktorí žijú v divočine. Iba tri veci v podstate chcem povedať. Komisia spomenula do akej miery Čína musí E, splňať e, ciele, ktoré sú obsiahnuté v CITES a tiež, e, ktoré boli dohodnuté bilaterálne s Čínou. Dobre, teda ako reaguje Čína? Aký dojem má Čína, má komisia z toho, do akej miery sa Čína naozaj angažuje v tom, aby, aby splnila ciele, pokiaľ ide o možné ohrozenie tigra v tejto oblasti. No a napokon Komisia nám povedala, čo presne um, koná v tejto oblasti. A ja by som sa opýtal, čo by komisia ešte mohla viac urobiť viac, pokiaľ ide o financovanie, e, ďalej o podporu, lepšiu podporu fungovania medzinárodnej legislatívy v tomto smere, tiež o vytváranie lepších podmienok pre rezervácie, kde by mohli e, tigre žiť e, a na boj proti nelegálnemu polovaniu na tieto zvieratá. No a ešte ďalej, čo by mohol parlament robiť, aby pomáhal komisii v týchto snahách napríklad ehm, zvyšovať povedomie verejnosti o tejto problematike? Možno aj na pôde súdu Štrasburgu. Uh, Teraz eh, pani Ludford. Uh, much, uh, for, uh... Ďakujem pekne pán predsedajúci, za to, že ste mi dali slovo, aj keď nie som členkou tohto výboru, ale ako povedal Chris Davis, tigre sú predsa len istým symbolom Ja, keďže mám rada mačky, aj malé, aj veľké, zaujíma ma táto problematika už niekoľko rokov. Chcem poďakovať všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré sú veľmi aktívne a angažujú sa v tejto oblasti. Ja som najmä spolupracovala s, s jednou organizáciou, ktorá funguje v mojom volebnom bode. A tí spolupracujú s WWF fondom v Indii a pred niekoľkými rokmi vydali takúto malú knižočku, ktorá v angličtine uh, má názov, že existuje niekoľko spôsob, má názov e, stiahnutie mačky z kože. Táto situácia je skutočne veľmi naliehavá. Hrozí nám totiž vymretie tigrov a preto je veľmi aktuálne, že sa venujeme tejto otázke a že ju máme na programe. V roku 2006 eh, sa vypracovala písomné vyhlásenie. Niekoľkí z nás položili otázku komisii a rade na túto tému, ale chcem ešte nadviazať na doplňujúcu otázku Krisa Davisa. Pokiaľ ide o reakciu Číny Eh, jedným z aspektov, ktorý odborníci najviac zdôrazňujú, je eh, udržiavanie existujúceho zákazu obchodovania eh, s výrobkami z tigrov, pretože záujem v obchodovaní s E, tigrami, e, s výrobkami z tigrov, ktorí sú chovaní na farmách. E, tam sú skutočne veľmi veľké obchodné pohnutky. Ja však sa nesatožňujem s týmto argumentom, pretože obchodovanie s, s výrobkami z tigrov, ktoré žijú voľne v prírode, je o mnoho väčším problémom ako obchodovanie s výrobkami z tigrov, ktorí žijú v, na farmách. No a napokon Čína celkom iste tvrdí, že táto otázka je ich vnútornou eh, eh, vecou, ale my, myslím, že stojí za to, aby sme ocenili, že komisia predsa len hovorí s Čínou o týchto témach eh, E, myslím, že nie je riešením, e, že e, niektorí sa rozhodnú udržiavať mŕtvoly, mŕtve tigre v mrazáku, kým sa táto téma vyrieši. To nám nepomôže. Myslím, že správa z roku 2007 hovorí, a komisia v nej tvrdí, že poskytla Indii finančnú a technologickú pomoc v boji proti tomuto fenoménu. Ak India neprijala túto pomoc, ak sa nemýlim, India teraz zriadila organizáciu na podporu e, voľne žijúcich e, zvierat. A neviem, či by Európska únia nemohla znovu osloviť e, Indiu a konkrétne túto organizáciu a poskytnúť im pomoc. No a napokon chcela by komisia možno podporiť nejaký tigrový summit, možno v rámci ASEANu, alebo e, SARK, možno Európska únia by sa na to mohla podeliať ako pozorovateľ, možno komisia by mohla byť e, spúšťacím motorom takéto diskusie. Ja viem, že máme mnoho iných, o mnoho vážnejších problémov, nedostatok pracovných miest, nedostatok potravín a tak ďalej, ale celkom iste aj toto je zložitá téma a zasluhuje si našu pozornosť. A podľa mňa je celkom e, zaujímavou myšlienkou aj e, tigrový veľvyslanec. Možno by stálo za to zamyslieť sa nad tým, e, možno by to mohla byť nejaká osobnosť z Bollywoodu, ktorá by oslovila ľudí aj v Číne. Musíme sa nad tým zamyslieť, musíme sa nad tým tvorivo zamyslieť, potrebujeme podporu v týchto krajinách, aby sme pomáhali týmto snahám nielen na západe, ale práve v tých oblastiach, kde dochádza k problémom s konzerváciou. Preto chcem podporiť Krisa v tom, e, čo sa opýtal komisie, teda čo viac môže komisia ešte robiť. Myslí si komisia, že robí dostatočne veľa? Ďakujem. A pán Bowis? No, pán predseda, myslím, že ja som teraz našiel svoje poslanie v živote, keď skončím v parlamente, budem veľvyslanec pre tigrov. No. <laughs> I just want to ask a, a quick um, question. Ja som sa chcel len spýtať veľmi krátku, stručnú otázku. Samozrejme je to vážna vec. Obchodovanie s, e, s tigrami a hovorím o častiach tigrov, ktoré sa využívajú v Číne na medicínu ako rôzne artefakty. Množstvo z nich chodí cez hranice, ale rovnaké množstvo sa predáva cez internet. A ja by som chcel vedieť, čo robí komisia na to, aby sa dohodla s Google a s inými aktérmi, aby dokázali kontrolovať iné, aby dokázali kontrolovať internetové stránky, ktoré obchodujú s častiami tigrov a aby Google a iné stránky prestali byť portálmi pre tieto výrobky. Oni to urobili v mnohých, v mnohých s mnohými inými ďalšími eh, výrobkami. Bedankt, John Bowis. Ďakujem pekne, John Bowis. Teraz pani Avril Doyle. Thank you. Um... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som si veľmi pozorne vypočúvala, vypočula odpoveď komisie a zatiaľ čo očakávame na legislatívu a po konzultáciách komisie o ohrozených o ohrozených eh, druhoch zvierat. Nože. To this whole area, or that there's any real concern about... Ja pochybujem o tom, že sú uh, nejaké skutočné pochybnosti a problémy eh, o biodiverzite, pretože celá koncepcia zdá sa ide do rukopcom v oblasti výskumu. No a uh, ja by som rada počula od komisie nejaké pripomenutie k tomu, ako definuje... Slight differences of interpretation here. And I, I'm particularly concerned from a climate change point of view. We're going to come... Definuje ohrozené druhy. No keď eh, sa zaoberáme touto otázkou, keď sa zaoberáme otázkou eh, ekosy, problémov ekosystému a biodiverzity, tak nie sú spôsobené úmyselným zavádzaním tých eh, nejakých umelo vysadených druhov, možno len rekolonizáciou alebo premiesňovaním toho, že druhy z juhu sa stiahujú na sever. A keď hovoríme o, hovoríme o severnej pologuli a v našich moriach, rovnako eh, sú, vidíme zmeny, zmeny druhov skutočne množstvo rýb sa stiahuje e, na sever kvôli narastajúcim teplotám oceánov a zmene životných podmienok. Takže kde to začína a končí? Ja neviem presne, že či si všetci, všetci presne to chápeme, aké sú dopady zmena životného prostredia kvôli klimatickým zmenám a ako sú tie umelo, e, umelo vysadené. Pani Doyle, hovoríte o ďalšej, ďalšom bode. Už no, ja som si myslela, že hovoríme o obidvoch naraz. Hovoríme len o tigroch. Ten keltický tiger je už mŕtvy a pochovaný. Neviem, či sa to hodí do tejto diskusie, ale možno niekde áno. Dobre, ja už som povedala, čo som chcela povedať. Odpustite, pán predseda, ja už to nebudem opakovať. Kde v tejto diskusii je tá úboha červená veverička? Ja už som unavená z toho, že sa musím komisie stále pýtať, čo robia pre našu červenú veveričku, No a ak to, čo robíme pre tie invazívne druhy, tak ma veľmi zaujíma, e, čo robíme pre naše červené veveričky. Ďakujem pekne. Thank you. Mrs. <laughs> Isla Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem vrátiť k tigrom a k biodiverzite. Chcem poďakovať komisii za kompletnú odpoveď na otázku nášho kolega Krisa a chcem povedať, že ja osobne som bola správodajkyňou akčného plánu o biodiverzite a je pravdou, že vždy, keď hovoríme o nejakom špecifickom druhu, ohrozenom druhu, tak myslím si, že musíme to pripomenúť. Ako náhle jeden druh zanikne, je to na veky, takže preto treba urobiť všetko preto, aby sme zachovali e, druhy a a to aj také prestížne druhy, ako je tiger, lebo to je naše spoločné dedičstvo. A teraz by som chcela položiť dve otázky ohľadne toho, čo sa robí tu v Európe. A týka sa to priamo otázky pána Bowisa. Povedali ste nám, že je treba uznať ten organizovaný zločin a že to je skutočný delikt dopustiť takýto obchod. A máte vy nejaké údaje alebo odhady, ktorými disponujete, pokiaľ ide o nelegálny obchod s týmto druhom alebo s týmito druhmi v Európe? Ste v kontakte s Medzinárodnou organizáciou pre colné služby, disponujete štatistikami o podmienkach e, obchodu s týmito zvieratami na internete? Majú colnice vôbec nejaké údaje a výsledky ohľadne pašovania, predávania týchto zvierat? No a pokiaľ ide o milión eur, ktoré e, OSN a medzinárodná colná organizácia na to venovali. V súčasnosti neviem, aké sú číselné údaje, ale v minulosti, pokiaľ ide o obrad, tak e, obchod so, za, e, so živočišnými a druhmi mal väčší obrad ako obchod s drogami. Takže Treba povedať, že tento predaj nelegálny a pašovanie pokračuje. Máte vôbec údaj o tom, ako to vyzerá v Európe? Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo kolegovi Sivimu. Ďakujem pekne. Povede niektorí z našich kolegov chceli mať uznesenie na túto tému. Bohužiaľ, náš časový plán bol veľmi um, obmedzený a museli sme len položiť otázky a preto by som rád teraz povedal pár vecí. Ja si myslím, že je veľmi dobré a že sme aktívni v týchto otázkach, ale smutnou pravdou je, že v Číne je množstvo fariem, a, ktoré, kde sa chovajú tigre. A ich existencia um, je známa a nikto proti tomu nerobí. Náš kolega poukázal na tento uh, problém a uskutočnila sa prezentácia fariem. A teraz eh, ja si viem predstaviť, že Číňania neustále hovoria, eh, že to urobíme a zakážeme to a dialog prebieha hladko, ale realita je úplne iná. Reality, when, when, uh, they are promising, uh, uh, a vôbec eh, čínska strana neplní svoje sluby. Že druhá vec, ja som veľmi rád, že Chris položil otázku o európskych spoločnostiach. Čo robia európske spoločnosti na to, aby neničili životné podmienky? v súčasnosti to neničia európske spoločnosti, ale iné spoločnosti. No a v súčasnosti hľadáme mechanizmy zákazu dovoza, dovozu nelegálne vyrúbaných stromov. No, životné podmienky e, sa menia a tigre potrebujú obrovské prostredie. A preto si myslím, že bude veľmi dôležité, aby sme v Európskom parlamente mali dobrý mechanizmus, dobrú legislatívu a práve na tom pracujeme. No a druhou vecou, a tým vyzývam komisiu, aby urýchlila prijatie dohôd FLECT. My sme doteraz podpísali len jednu takúto dohodu, takže z tejto perspektíve si myslím, že podpis zmluvy FLEX s Čínou alebo Indiou alebo inou krajinou by mohlo pomôcť vyriešiť túto otázku. Ďakujem pekne. Ja, dank u wel. Dan is nu... Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dávam slovo zástupcom komisie a pánovi Langendorfovi. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja sa budem snažiť zodpovedať otázky v rámci mojich možností a schopností. Neviem, či sa mi podarí zodpovedať všetky, ale a Ja si myslím, že tá otázka o tých dovezených druhoch a cudzích druhoch je aj súčasťou ďalšieho bodu. No, prvá otázka, či sme spokojní s reakciami Číny, s doterajšími reakciami Číny. Číny. Prvá reakcia bolo odpoveďou na uznesenie prijaté v Hágu v júli minulého roku. To sme nepovažovali za úplne uspokojivé a preto a iné z zmluvné strany CITESu e, požiadali o opätovnú správu Číny o otázkach z uznesenia na zasadnutí na ďalšom zasadnutí stáleho výboru v júli 2009. Takže je tu tlak na Čínu, aby predložila eh, úplnejšie informácie o tom, čo sa mm, deje. Eh, Položili sme to viackrát v bilaterálnom kontexte s Čínou a budeme to robiť aj naďalej. Čo sa týka financovania, či môžeme urobiť viac, no už, eh, ako som povedal, plánujeme workshop, ktorý bude venovaný téme tigrov. Ja si myslím, že v prvej polovici tohto roka spolu so sekretariátom CITESu a rovnako sa budeme zaoberať otázkou, čo môžeme robiť v rámci našich procesov financovania, kde sme financovali prvú fázu budovania kapacít na implementáciu CITES. Skutočne sa ďalšia fáza a uvidíme, čo sa dá v tomto kontexte druhej fázy ďalej robiť. A tá druhá fáza je zameraná osobitne na problematiku tigrov. Um, there is the question, um, Ďalej otázka, there are other či sú ďalšie zdroje finančné ešte k dispozícii. A my sme krajinám ako India jasne povedali, že ak to budú žiadať, tak môžu preveriť súčasné existujúce možnosti financovania, ale oni sami musia predložiť žiadosť pre tie finančné, programy financovania kde to funguje, musia musia nás osloviť. My sme im už viackrát povedali, že takéto financovanie je možné, avšak oni sami nám musia povedať, že chcú špecifické financovanie v tomto prípade pre otázky týkajúce sa dodržiavania zákonov a pravidel o obchodovaní s tigrami. No a otázka toho, čo môže robiť parlament. Parlament môžete nám pomáhať v bilaterálnom kontexte s Čínou, Indiou, ďalšími krajinami, vzdelávanie informácií, informovanie a, a, a povedať im, že ak chcú, tak sú k dispozícii finančné prostriedky v závislosti od programov spolupráce v jednotlivých krajinách. Um, international trade medzinárodný obchod s tigrami a tigrými produktami bude ostane stále zakázaný. Je to tak už viac ako 34 rokov od eh, kedy do platnosti vstúpila Washingtonská do, dohoda CITES. Otázka je, je tu určitý nelegálny obchod a tým sa dostávam k, jedným, k jednej z otázok, ktorú ktorá bola položená o rozsahu nelegálneho obchodu. V súčasnosti žiadame OECD o štúdiu, aby sa identifikovali viaceré prúdy nelegálneho odpadu, obchodované, obchodovanie, nelegálny obchod so zvieratami, jeden z nich s drevom a inými súrovinami. Takže požiadali sme OCD, e aby vypracovali štúdiu najskôr o presných údajoch o celosvetovom nelegálnom obchode a v druhej fáze mm, vypracovali možné opatrenia v rôznych oblastiach na boj proti nelegálnemu obchodu. Čiže to je jedna z reakcií. No a áno, nelegálne dovezené drevo. Je to relevantné pre životné prostredie tigrov. E, my sa mm, angažujeme vo FLECT VPAs rovnako vy poznáte naše návrhy o due diligence, Takže my si uvedomujeme potrebu pokroku v tejto oblasti a samozrejme jediné, čo môžem povedať teraz je, že vyvíjam maximálne úsilie vrátane vo vzťahu k Číne, kde začíname hovoriť o nelegálnych výruboch. Internetový obchod, určite je to otázka, ktorá je relevantná pre obchod s voľne žijúcimi zvieratami koncom februára sa uskutoční workshop v Kanade, kde sa budeme e, zaoberať výzvami interného, internetového obchodu v kontexte CITES a rovnako v rámci našej pracovnej skupiny sa budeme podňa zaoberať výzvami, ktoré prináša internetový obchod. A myslím, že tým som zodpovedal vaše otázky a mojim kolegom sprostredkujem ten naliehavý charakter tejto otázky, ktoré ste nám tu naznačili a dúfame, že čoskoro budeme môcť mám eh, predniesť pozitívne novinky, predovšetkým v júli tohto roku, keď sa stretnú všetky zmluvy z mluvy strany CITESu mm, na zasadnutí stáleho výboru. Ďakujem, meneer Langendorf. Ďakujem. A debata je uzavretá. A teraz prejdeme k bodu 7 nášho programu na dnešný deň. Dávam slovo zástupcovi Európskej komisie, pánovi Tanerovi. Anne Teller, you have the floor. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Domnievala som sa, že tento bod sa týkal prijatia otázok na ústne zodpovedanie na plenárke. Výlučne. Domnievala som sa správne, áno. Dobre teda. Prenechám odpoveď komisie na plenárku, ale na vyjasnenie pre pani Doyle. Chcem vám povedať, že otázka invazívnych e, druhov, e, túto otázku komisia vníma ako veľmi rýchlo narastajúci problém v Európe a existuje istá medzera v našej e, legislatíve a preto komisia prijala oznámenie koncom minulého roka, ktoré sa vnímalo ako Európska stratégia mm, proti invazívnym druhom, ktoré navrhuje niekoľko možností spoločnej stratégie Európskej únie v tomto smere. Teraz prebieha proces pripomienkovania s jednotlivými inštitúciami Európskej únie, vrátane parlamentu a členských štátov a všetkých súčasných strán a potom predložíme návrh novej stratégie o invazívnych druhoch do roku 2010. Ďakujem. Dank u wel. Dan... Ďakujem. Kellen Jackson. Pani Taxon. Iba krátka otázka na komisiu. Nie som si istá z toho, čo komisia povedala, či invazívne druhy pokrýva aj rastliny a je tu našu zbožňovanú červenú veveričku. Nie je to jediný invazívny e, druh, e, je to ten, ktorý je predmetom e, učenia zo strany ostatných druhov. Je nejaká nádej, že bude existovať aj finančná podpora na, na odstránenie dvoch konkrétnych japonských druhov vegetácie, ktoré sú veľkou pohromou v našich zemepisných šírkach? Nielen v Bruseli, ale aj v Štrasburgu. To je ďalší problém v Štrasburgu. <laughs> John Bowis. Pán John Bowis. Možno by som sa mal opýtať Karla Jackson, či ona priniesla túto rastlinu do Štrasburgu ako súčasť jej sprisahania. Ale nebudem sa jej to radšej pýtať. Pokiaľ budeme čakať do roku 2010, je veľmi veľké nebezpečenstvo, že naša červená veverička bude už vymretá. Myslím, že v tejto chvíli máme zhruba 3 milióny kusov veveriček vo všeobecnosti a týchto červených je iba 120 tisíc a každý deň sa ich počet znižuje. Nemôže nám komisia prosím potvrdiť, že má isté zodpovednosti a povinnosti, ktoré vyplývajú z dohovoru o biodiverzite, ktorý e, hovorí, že je potrebné zabraňovať e, ohrozovaniu pôvodných druhov v ich e, pôvodných miestach života zo strany invazívnych druhov. Mali by sme dostať skutočne správu o tom, aké kroky konkrétne komisia prijala a nie len počúvať neustále o tom, že budú sa predkladať návrhy a tak ďalej a tak ďalej. Hovorili sme tu o veveričkách, aj to je dôležité. Je to dôležité aj pre Taliansko, aj pre Francúzsko, pretože tento trend sa posúva z Piedmontu e, cez Francúzsko do Švajčiarska. Nie je to iba problém Veľkej Británie a Írska, ale je aj mnoho ďalších druhov, napríklad e, mola, konkrétny druh mole, ktorá je, ktorý je dokonca ohrozením aj pre ľudí a môže vyvolávať u nich e, astmu a rôzne anafylaktické šoky. Teda skutočne musíme sa venovať týmto problémom, musíme zakročiť a Európska únia môže spoločne dosiahnuť viac, pretože tieto e, fenomény sú cezhraničné. Teda veľmi rád by som si vypočul od komisie konkrétne, čo komisia robila, e, pokiaľ ide o povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z dohovoru a čo konkrétne má v pláne na nadchádzajúce roky. Well, point, uh... Pán predseda, uh, bod 7 sa týka konkrétne hrady. Nie je to len uh, otázka komisie, je to otázka vlád členských štátov. Je tu 27 členských štátov, kde žije um, 500 miliónov ľudí a tu dosiahnuť niečo v oblasti biodiverzity za e, dva roky. Mm, viem, že to nie je príliš realistické, ale chcel by som, len aby sa o tom hovorilo. Neviem, ako často sa o tom vôbec diskutuje na pôde rady. Je mnoho e, rád e, zasadnutí rady, kde by táto téma bola relevantná. A ja by som eh, veľmi ráda vedel, eh, aké konkrétne ciele by mala rada v tomto smere, eh, pre, ktorý by bol záväzný pre jednotlivé vlády členských štátov. Pred niekoľkými rokmi sa o tom diskutovalo, hovorilo sa dokonca o záväzných cieľoch, ale už to nie je aktuálne. Zdá sa, že máme termíny, potom sa tieto termíny posúvajú a nič sa neplní. Hovoríme tu o stratách eh, druhov eh, živočišných a rastlinných, o strate života na tejto planéte, musíme reagovať, musíme konať. Pani Doyle. Um, uh, Ak dovolíte, chcem vám poďakovať vám, predsedajúci, za vašu trpezlivosť. Chcem sa opýtať komisie, ako presne oni definujú tieto invazívne druhy ktoré nie sú vlastné tomu ktorému územiu. Len aby sme sa e, zhodli na tom, či dokážeme rozlišiť tieto dva druhy, teda invazívne druhy a druhy zviera, ktoré nie sú vlastné území, na ktorom žijú. Uvediem e, jeden príklad. Karolajna spomenula rastlinné druhy. Náš ekosystém ohrozujú, a to veľmi výrazne, tisíce takýchto druhov zvierat a živočíchov, ktoré prišli do Európy úplne náhodne za posledné storočie. A to skutočne vôbec nie je niečo, čo môžeme brať na ľahkú váhu, ale ja skutočne si nemyslím, že môžeme počkať ešte ďalšie dva roky. Plus k tomu musíme pripočítať ďalších 18 mesiacov, než sa niečo skutočne premietne do praxe a Mohlo by to trvať dokonca až 4 roky, než by sme videli nejaké výsledky v Európskej únii. A neviem, či by som to mala adresovať priamo komisii. Teraz e, nie je možné pozerať sa späť, e, keď sa rieši takáto otázka zavádzania novej legislatívy. Chcem sa teda opýtať, či je nejaký problém eh, riešiť tento problém šedej veveričky a jej eh, vplyv eh, na červenú veveričku. Neviem teda, či keď sa príjme nová legislatíva, sa budú vnímať iba invazívne druhy od toho obdobia, keď sa príjme legislatíva, alebo aj spätne. Myslím, že Taliani by mali byť veľmi pozorní, pokiaľ ide o nebezpečenstvo červenej, červenej veveričky, pretože to sa ich týka veľmi výrazne. Veveričky ničia farmy a to veľmi rozsiahlé farmy. E, to súvisí s obrovskými hospodárskymi stratami a to sa skôr či neskôr premiehne na stave celej krajiny. Ďakujem. A teraz by som chcel navrhnúť, aby sme tento bod považovali za uzavretý. Budeme hovoriť o humánnych metódach pre zvieratá a rovnako aj pre veveričky, myslím si, že môžeme hlasovať za ako, za ako výbor, kto je za. Je jednomyselné, kto je za návrh rady. Kto je proti? Nikto. Čiže takto je otázka prijatá. Vidím, že socialistickí e, poslanci sa zdržali hlasovania. Je to pravda? Ešte raz, kto je za otázku, aby sme ju položili v takejto forme rade? Jednohlasne. Nie, my sme sa nezdržali. My sme si jednoducho mysleli, že táto diskusia je príliš dlhá. A teraz ďalší bod, máte pravdu. The Labeling of tires with respect to... Otázky označovania pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť. Spravodajkyňa tu nie je. No a pani Hasi prehovorí tiež za ňu. Nech sa páči, pani Hasi, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dúfam, že sa mi podarí byť stručná, pretože predchádzajúce boty nám už E, vzali príliš veľa času. Ide tu o, spotre, o zniženie spotreby palív automobilových e, vozidiel, ale tiež o bezpečnosť pneumatík a zníženie hlučnosti. V tejto chvíli trhy v Európskej únie s pneumatikami, e, na nich vládne veľmi silná konkurencia, ale pretože spotrebitelia nemajú jasné informácie o o rozdiele výkonnosti pneumatík. Ich, ich rozhodnutia sa odvíjajú predovšetkým od reklamy a od ceny. Tento návrh chce zmeniť túto situáciu. Pokiaľ ide o energiu, ktorá sa spotrebuje na pohyb auta, 20 až 30 sa spotrebuje na uvedenie e, do pohybu kosie, e, kolies. Ale medzi jednotlivými druhmi pneumatík, e, na ktoré sa spotrebuje týchto 20-30%, sú obrovské rozdiely, dokonca vo výške až dve tretiny. Keby sme sa pozreli na tie najlepšie druhy, ktoré sú na trhu, tieto dokážu ušetriť zhruba 5 paliva. A to by znamenalo ušetrenie pre spotrebiteľa a takáto investícia do takýchto pneumatík by sa mu vrátila e, za kratšie ako dva mesiace. Teda chceme presadzovať to, aby spotrebitelia mali lepšie informácie a na základe týchto lepších informácií, aby sa vedeli lepšie rozhodnúť pre auta, ktoré budú znižovať ich celkovú potrebujeme si Samozrejme, kvalitné pneumatiky nie sú e, nejako prínosné, pokiaľ celkový spôsob riadenia vozidla nie je namierený na zníženie emisí a ani najlepšie pneumatiky nedokážu kompenzovať to, ak motor e, vozidla je veľmi má príliš vysokú spotrebu a vytvára veľa emisí. Chceme sa tiež sústredovať na zníženie hlučnosti pneumatík a tiež e, na ich prilnavosť. Spravodajkyňa pani Harms navrhuje zmeny, ktoré v podstate ešte posilňujú to, čo navrhuje komisia a tie ciele, ktoré sú v návrhu komisie, ako napríklad to, že e, pokiaľ ide o hlučnosť, pneumatiky by, pneumatiky by sa mali označovať systémom systémom e, semaforov, aby sa v tom spotrebiteľ dokázal lepšie orientovať. Okrem toho, komisia by chcela zriadiť a udržiavať označovanie internetové stránky, na ktorých by boli informácie o týchto označovaniach pneumatik, aby spotrebiteľe mali lepší prístup k informáciám. Toľko v krátkosti eh, uvedenie tejto problematiky. Ďakujem. Ďakujem pani Hasi. A teraz pán Kalanan. Thank you, Chairman. I'll also try... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť byť čo najstručnejší. Pani Hasi sa sústredila na tie najdôležitejšie aspekty šetrenia paliva a účinnosti pneumatík, ale e, s týmto súvisia aj otázky bezpečnosti, ktoré sú spojené s účinnosťou vozidiel a mali by sme mať e, tiež na pamäti e, napríklad brzdovú účinnosť na mokrých povrchoch a tak ďalej. Ale myslím, že môžeme oceniť prínos tejto smernice. Je to dobrým nápadom pneumatiky sú e, tovarom, ktorý sa e, kupuje dosť narýchlo, bez nejakého príliš veľkého uvažovania. E, kupujú sa väčšinou vtedy, keď už je skutočne nutné ich kúpiť a o to potrebnejšie sú informácie pre spotrebiteľov. Tu by sme mohli dosiahnuť viac rozlepšenie, pokiaľ ide o návrh komisie. Najskôr komisia navrhuje povinné zavádzanie značiek na pneumatikách. Myslím, že by to fungovalo, keby ľudia sa prechádzali po obchode a pozerali si um, regály, na ktorých sú uh, pneumatiky, ale v praxi to funguje tak, že ľudia si pozerajú skôr katalógy, dealer im predstaví katalóg, kde sú pneumatiky a mm, myslím, že teda z tohto hľadiska nie je tak dôležité mať uh, značku účinnosti na pneumatike samotnej. Je dôležité, aby táto značka bola v v propagačných materiáloch, na základe ktorých si spotrebiteľa vyberajú a tiež na internetových stránkach, o ktorých e, sa tu hovorilo. Ale som proti proti vyrývaniu týchto informácií do samotnej pneumatiky. E, tieto informácie by údajne mali obsahovať aj e, hlučnosť a prilnavosť týchto pneumatík. Sú to informácie, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľa, ale myslím, že náklady, ktoré by boli potrebné na e, takéto úsilie, by teda na vrytie týchto informácií do do bočnej časti pneumatiky by nestali za to a spotrebitelia aj tak nedokážu vyhodnotiť e, tieto aspekty v praxi a nemalo by to v končnom dôsledku žiadny vplyv na ich rozhodnutie pri kúpe. Ja dúfam ešte napokon, že sa nám podarí čo najrychlejšie dosiahnuť dohodu v tomto bode a dosaneme vyrovnaný návrh. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Matias Grote. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to tiež poviem veľmi stručne, je to logickým krokom keď sme schválili správu pána Sakonyho. A teraz e, prídu tie komplementárne opatrenia a samozrejme tam patrí zvyšovanie účinnosti a efektivity pneumatík. Veľmi dôležité je, aby bola zachovaná bezpečnosť, to zdôraznil Martin Kellenen, a priemysel má integrovaný prístup a aby sa to zaručilo. No a čo sa, prečo je ten návrh taký sympatický? v sekunnej správe sme hovorili len o nových vozidlách, ale teraz nehovoríme o nových vozidlách, ale aj o pneumatikách pre ujazdené vozidlá. Takže v tomto segmente prispieme k šetreniu alebo k poklesu emisí CO2. Dá sa ušetriť až 10%. No a je škoda, že spravodajkyňa nie je dnes na zasadnutí, pretože som chcel položiť pár otázok, ale možno ich zodpovie kolegyňa Hasi, čo sa týka pozmeňujúceho návrhu 18 a vyškrtnutie. Ja som nechcel, aby sa tam vyškrtol, celý riadok. Ako aj čo sa týka internetovej stránky, tak by som sa zástupcov komisie chcel spýtať, čo sa týka byrokratického, byrokratické záťaže, pretože webovú stránku na internete, bude musieť zaplatiť spotrebiteľ. Takže chcel by som, aby mi komisia zodpovedal túto otázku, ale aj to, ako, aký dopad bude mať táto smernica na opotrebovanie pneumatík. Hovorili sme o mikročasticiach a prahu, prachu z mikročastíc, ako sa to ako sa to prejaví, pretože opotrebovávanie pneumatik spôsobuje práve a, tento problém. Ďalej otázka, či to má byť smernica alebo nariadenie. Aj to by som sa rád od komisie dozvedel. Prečo to bude smernica a nie nariadenie? Čo sa týka označovania, pani Harms žiadala. Máme tri označenia. Efektivita, ako aj hluk. A rovnako by tam mal byť ešte uvedený odpor, alebo valivý odpor, pretože ten sa uvádza už pre vypočítavanie spotreby. Ja si však myslím, že by sme to nemali príliš komplikovať, tak aby každý konzumer, spotrebiteľ mohli ísť do obchodu alebo v katalógu si vybrať pneumatiky, a kde bude celkom jednoducho vysvetlené, čo ako. A preto si myslím, že označenie hlučnosti decibelov je veľmi dobré. Pretože môj málo spotrebiteľov vie, že keď e, zvýšim hluk o 3 decibely, tak je to zdvojnásobnenie hluku. To vie úplne minimum spotrebiteľov a preto pokladám za správne zaviesť označovanie také semaforové, ako by to malo v konečnom dôsledku vyzerať to ešte uvidíme. Ja predložím určité pozmeňujúce návrhy a teším sa na odpovede komisie. Ďakujem. Ja, ik zou zelf nog één opmerking aan willen toevoegen. Ja by som chcel eh, pridať dve poznámky. Výrobcovia automobilov vo všeobecnosti ponúkajú lacné, ale zlé produkty. Spotrebitelia to nevedia a tým pádom neprotestujú. To znamená, že spotrebitelia mm, spotrebujú viac pohonných hmôt, pneumatiky sa rýchlejšie opotrebujú a pritom kvalitné existujú, ale sú drahšie a konečnou obeťou sú spotrebitelia. Komisia, Európska komisia chce vystúpiť, želá si vystúpiť, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja by som sa predsa len vyjadril k niektorým bodom. Najskôr chcem poďakovať pani Harms za úvod do diskusie v tomto výbore k návrhu E, ktorý e, verím, že bude zaujímavý a užitočný z rozličných hľadisk, napríklad ušetrenie energiou, emisie CO2 a takisto aj úspory e, spotrebiteľov. Vypočuli sme si veľa otázok a ešte veľa viac ich vystáva zo správy pani Harms. Napriek tomu by som sa k niektorým chcel vyjadriť, napríklad hluk. Je to správne, že je to škodlivá, škodlivý prvok, ktorý naozaj by nás mal znepokojovať, ale my myslíme ešte na ďalšie dva parametre, ktoré sa majú nachádzať na etikete a sú dôležitejšie pre spotrebiteľov. To znamená e, zníženie spotreby a bezpečnostné aspekty. To sú skutočne vitálne aspekty. Hluk to je vlastne hluk, ktorý vozidlo vydáva navonok. A my sa obávame, mm, ak by som si to mohol dovoliť dať do úvozoviek, že spotrebitelia nie sú takí citliví, ani ich tak neznepokojuje hluk vonkajší, ak, ich, ak ho nepočuť priamo vo vlastnom vozidle. A takisto si uvedomujeme, že e, väčší dôraz na aspekt hluku E, zníži záujem o tie ďalšie dva vitálne aspekty. Takže si myslím, že treba zachovať skutočne rovnováhu medzi dvoma hlavnými parametrami, ktoré e, sa môžu navzájom zlepšovať len na, jeden na úkor druhého. Možno, že táto informácia je dôležitá pre profesionálov, ktorí ju aj môžu používať možno, že pri tých, ktorí vlastne sa zaoberajú trhom a teda nákupmi verejnými a oni poznajú dopad hluku na životné prostredie. Ďalší prvok a síce, že niektoré informácie by sa mali nachádzať na boku pneumatiky. Musím povedať, že okie, okrem nákladov na takéto nápisy, ktoré nie sú enormné, si myslíme, že by to bolo kontraproduktívne, najmä preto, že k tomu by sa pridali nejaké informácie, ktorých je už aj tak veľa a pre spotrebiteľov je veľmi dôležité, najmä pokiaľ ide o kontrolu tlaku v pneumatikách. Takže zase musíme uprednostňovať spotrebu a bezpečnosť spotrebiteľov. Tí, ktorí ste sa už zabávali meraním tlaku v pneumatikách, viete, aké je to zložité zistiť, aké, aký je presný tlak, ktorý treba naregulovať. Ak tam dodáte ďalšie informácie, bude to ešte zložitejšie a výsledkom bude, že ľudia budú, chodi- budú sa ešte menej zaoberať tlakom vo vlastných pneumatikách. Takže Myslím si, že táto, tieto informácie vzhľadom na e, ten kontraproduktívny efekt nie sú až také dôležité. Ďalšie otázky sa týkajú toho, že klasifikácia, ktorú navrhujete, obsahuje aj triedu prázdnu Najskôr ma to trochu prekvapilo, už sa o tom dlho diskutovalo, Cieľom je vytvoriť efekt, e, ktorý možno vy považujete za umelý, ale aby sme zdôraznili rozdiel výkonnosti prostredníctvom etikety pre spotrebiteľov. Myslíme si, že keď sa veci stanú takými spektakulárnejšími aj v tom, predsa len spotrebiteľ bude mať jasný výber, povie si tak dobre, zoberiem si to najlepšie, alebo zoberiem si niečo, čo má slabšiu výkonnosť. A tam si myslím, že skutočne ten väčší rozdiel e, vytvorí väčšiu priepasť a tým pádom my e, budeme e, motivovať spotrebiteľov, aby sa prikláňali k tej vyššej triede. Takže ak sú tieto rebríčky etiketovania príliš harmonizované, môže to byť kontraproduktívne. Toto, čo navrhujeme, je skôr teda, aby sme upútali pozornosť e, spotrebiteľov na tie dôležitejšie triedy. Samozrejme sú tu ďalšie prvky, na ktoré ste upozornili, napríklad, že zimné pneumatiky nie sú predmetom návrhu. Je to veľmi pertinentný návrh. Myslíme si, že skutočne myšlienka stanoviť detaily prostredníctvom komitológie je skutočne veľmi cenný e, prístup a cenná pripomienka. Ďalší prvok, e, ktorý e, sme našli v správe, to sú už pneumatiky, ktoré sú už vlastne recyklované a toto takisto nie je pokryté návrhov. My sme dlho diskutovali aj o tejto téme a dospeli sme k záveru, že je lepšie nechať toto mimo aplikačného poľa na jednej strane, pretože ešte neexistuje metóda merania, ktorá by umožnila klasifikáciu týchto pneumatík. A na druhej strane treba vedieť, že výkonnosť bude závisieť aj od prepojenia medzi, medzi, medzi tou E, vlastne vrstvou a tou kostrou. Čiže existuje tam veľmi veľa typov e, tej krycej vrstvy a tej kostry. A vlastne tam potom pri, na každú e, kombináciu by sa mali robiť testy a tam by už potom náklady na tieto testy boli kontraproduktívne. To znamená, že tu e, vystáva riziko, že aj napriek všetkému v tých environmentálnych, e, z environmentálneho hľadiska by malo predsa len pozitívny dopad. Takže globálne bilancia je v prospech týchto pneumatík, keď hovoríme predovšetkým o e, ťažkých vozidlách. Avšak e, momentálne sme sa rozhodli nezačleniť to do návrhu, ale samozrejme nič nebráni tomu, aby pri eventuálnej revízii smernice sme aj e, toto začlenili do tejto správy, alebo aby sme to aspoň nevylúčili z aplikačného poľa. A ešte niekoľko otázok. Myslím si, že e, táto debata už prebehla na schôdzi ITRE. Môže sa zdať, že komisia chce mať všetko e, obetiketované a predovšetkým pneumatiky. Treba vedieť, že pokiaľ ide o pneumatiky, tak skoro na každej pneumatike je nalepená etiketa, ktorá upozorní alebo udáva jej hlavné vlastnosti a to umožňuje všetkým, ktorí s týmito pneumatikami manipulujú, aby vedeli, o akú pneumatiku ide a nemusia vlastne nič dešifrovať na boku pneumatiky. To znamená, že my chceme trošku túto etiketu predlžiť, aby sme tieto informácie mohli lepšie klasifikovať a posúvať. E, rovnako si myslíme, že je to dobrý spôsob garantovania disponibility informácií, jednak aby sme upozornili predávajúcich, ale aj eventuálnych klientov a aby sme takisto uľahčili prístup k týmto hlavným e, informáciám pri nákupe e, pneumatik. A ako už bolo povedané, máme tu aj náhradné pneumatiky, ktoré, ktoré predstavujú viac ako tri štvrtiny e, trhu s e, pneumatikami teda, a teda aj tým sa treba zabrať. To je k tým hlavným prvkom. Ak si želáte ešte položiť ďalšie otázky, môžem sa k ním vrátiť. Nech sa, ďakujem. E, Áno. Ďakujem pekne kolegom aj komisii aj za ich vyjadrenia. Nemôžem e, samozrejme v plnej miere e, zastúpiť Rebeku Mars, neviem, čo by odpovedala, ale môžem e, možno predsa len prezentovať jej názory na túto tému. Pokiaľ ide o označovanie a vyrývanie týchto informácií do, do pneumatík, viem, že takéto vyrývanie by stálo 12 eur na pneumatiku a to by znamenalo navýšenie teda nákladov o tisíce eur. Je dosť ťažké predstaviť si um, dopady takéhoto kroku. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 18, tak ako komisia skonštatovala, eh, navrhuje sa tu, aby táto prázdna skupina D bola vymazaná, alebo teda, aby sa naplnili obsah. E, v tomto sa zhodnem s spravodajkyňou a domnievam sa, že keď už máme také, takúto značku energetickej účinnosti od A po D, musí to byť logické. Nemôžeme predsa v niektorej skupine výrobkov e, pripustiť, aby v niektorej skupine výrobkov boli teda prázdne niektoré skupiny písmen. Existujú už skupiny A+, A++, ale v predajniach e, sa na chladničkách e, takéto značky nenachádzajú. A spotrebitelia teda sa domnievajú, že A skupina je najlepšia, aj keď v podstate je to až tretia najlepšia skupina. Chceme týmto zavádzaním skupinov e, do, do skupín zvýšiť povedomie spotrebiteľov o tom, do akej miery sú ušetrené spotrebiče, ktoré si kupujú. Ďakujem, pani Hasi. Lehota na predkladanie, pozmenujúcich návrhov je 11. 2. o 11. Budeme vo výbore hlasovať 16. marca vo výbore ENVY. Výbor ITRE 24. február Lehota a hlasovanie 30. a 31. 3. Na plenárke bude prednesená táto správa v máji. A teraz, e, teraz prenechávam vedenie operácií pani Hasi. No niin, hyvät ystävät. Ja... Moni priatelia, máme ešte jeden bod pred sebou. Obnovená sociálna agenda. A spravodajkyňou je pani Ferreira. Nech sa páči, mať slovo. Euh, Ďakujem, pani Hasi. E, ľutujem, že takémuto dôležitému bodu sa necháva tak málo času, aj keď náš výbor predkladá len stanovisko k tejto správe. Táto nová sociálna agenda bola dlho očakávaná, prichádza neskoro a samozrejme, že sú tam niektoré pozitívne prvky a rovnako môžeme ľutovať, že tam niektoré body chýbajú a my by sme ich mali samozrejme doplniť. Európska únia má viac ako kedykoľvek predtým povinnosť práve v okamihoch tejto ekonomickej a sociálnej e, krízy dať odpovedi na e, chudobu, e, ktorou trpí viac ako 70 miliónov obyvateľov, je potrebné vedieť, že európsky Občania očakávajú, že Európa ich bude ochraňovať a bude im zaručovať lepší život sociálny, ale aj e, pokiaľ ide o environmentálne otázky a zdravie. Správodajcom za našu správu k tejto téme ja ako správodajkyňa mám prístup k niektorým riadkom, najmä k otázkam spojeným so zdravotníctvom a životným prostredím. A myslím si, že by bolo dobré, keby e, komisia tieto body posilnila, aby tí najzraniteľnejší občania, ktorí sú najčastejšie vystavení najhoršiemu životnému prostrediu a bohužiaľ práve oni aj najviac majú skôr e, zlý zdravotný stav. A preto trvám na týchto dvoch bodoch. A rovnako by som chcela povedať, že Európska únia a komisia by mala vytvoriť eh, environmentálny program eh, a prepojiť ho s národnými programami pre zdravotníctvo, ako sme to naznačili už v predchádzajúcej správe. Rovnako by som chcela povedať, že v, je potrebné predložiť nové návrhy o otázkach dopadu životného prostredia na zdravie, najmä prepojiť rozličné choroby, s ktorými trpia Európania a predovšetkým zvýšenie e, výskytu rakoviny. E, ďalší dôležitý bod je, e, aké, akými prostriedkami môžeme lepšie odpovedať na environmentálne otázky a zdravotnícke otázky na celoeurópskej úrovni a samozrejme ešte otázku týkajúcu sa verejných služieb. A teraz v kríze e, vieme, že vlastne verejnosť a k verejnosti sa obracajú občania. Dnes európske občania pochopili, že odpoveď nie je len odpoveďou zo strany členských štátov. Oni očakávajú odpovede aj od Európskej únie pre otázky spojené s so životným prostredím, zdravím, ako aj so zamestnaním, ktoré súvisí s environmentálnymi aspektami a so zdravotníctvom. A tieto otázky týkajúce sa sociálnych záležitostí sú z faktory zamestnanosti, e, územnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti a dovolila by som si trvať na tomto bode s tým, že Európska únia by podľa môjho názoru mala v rámci e, služieb vo všeobecnom záujme garantovať e, väčšie, e, väčšie práva. Napríklad, ako príklad poviem, že v nemocnici, kde sa kde liečia ťažké prípady rakoviny, tak na jedného zamestnanca, ktorý poberá placu dvaja dobrovoľníci. Takto je to vo Francúzsku a nemyslím si, že je to iba len vo Francúzsku a preto je treba potrebné uznať všetky, význam všetkých týchto pracovných miest, či sú už e, odmeňované alebo dobrovoľné, všetky poisťovne a všetky združenia, asociácie, ktoré na úrovni členských štátov sú užitočné. Mali by sme ich uznať aj na Európskej únii. Lehota na pozmeňujúce návrhy sa predpokladal na dnes o 18. hodinu, bola predložená do stredy 18. hodiny. Ja sama som predložila niekoľko spresnení, lebo ak určite si viete predstaviť, že pri písaní správy ste veľmi limitovaní a často sa môže stať, že niektoré aspekty uniknú. Takže bolo naozaj potrebné, aby, by bolo potrebné, aby všetci európsky občania mali prístup ku kvalitnej a blízkej zdravotníckej službe, a aby zdravotnícke služby boli cezhraničné, hoci viem, že to nevyrieši všetky problémy. To sú niektoré prvky, ktoré sú obsiahnuté v mojej správe. Ďakujem. Ďakujem. Spravodajkyni pani Ferreira. Žiaľ, už je veľa hodín, teda chcem požiadať aby všetci rečníci, ktorí vystúpia, boli veľmi struční. Budeme sa snažiť eh, nájsť nejaký, nejakú chvíľu v programe, niekedy v budúcnosti, keď budeme sa môcť podrobnejšie venovať eh, tomuto bodu. Nemôžem prisúbiť, či to bude možné 16. marca. Teda budeme sa držať sa do toho termínu, aby sme to stihli pred schvaľovaním správe. Ďakujem pekne. Teraz pán Bušel Metius. Ďakujem pekne, pani predsednička, skutočne len veľmi stručne. Mám štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré som stihol ešte predložiť. Ja dúfam, že spravodajkyňa ich príjme. Môj zámer je taký, aby som posilnil vašu správu a nie ju oslaboval. Tri pozmeňujúce návrhy sú buď doplnenie alebo vymazanie nejakého slova, pretože tie vaše pripomienky sú príliš také čierno-biele, ale život taký nie je. Jeden príklad je, že úvodné ustanovenie D hovorí o súčasnej finančnej kríze, závažnej sociálnej a hospodárskej kríze, ako o kríza, ktoré vplývajú na ekologickú krízu. No a môžeš to spôsobať tu prispievať k tej, prispievať k tej environmentálnej kríze, Dúfam, že to slovo may, že možno e, toto posilní alebo upresní, pretože nemusí to tak byť. No a na záver, čo sa týka odseku 5, ja som odporúčil, aby bol tento odsek vymazaný. Nie preto, že by som s ním nesúhlasil, ale myslím, že by bolo oveľa lepšie, ak by to bolo preložené ako e, pozmeňujúci návrh priamo e, k správe Sila Peneda. Ja som spolupracoval na tejto správe a musíme sa zaoberať, aby výbor pre uh, dopravu sa zaoberal svojimi vecami, ale tu sa hovorí o úlohe hospodárstva a sociálnych, sociálnej legendy pri vytváraní pracovných miest. Takže ak by ten bol priamo vložený do správy alebo stanoviska výboru pre zamestnanosť, tak by to bolo privítané. Ďakujem. Teraz v mene komisie pán Bruja, nech sa páči. Merci, madame la présidente, madame la rapporteur. Ďakujem, pani predsednička, pani správodajkyňa. Komisia vo všeobecnosti víta návrh tejto správy a možno by som sa k niektorým aspektom predsa len vyjadril. Vy ste sa zmienili, pani správodajkyňa, že toto oznámenie prišlo trochu neskoro, ale že vlastne je dobre, že je to práve v období ekonomickej krízy. Chcem pripomenúť, že táto, toto oznámenie bolo pripravené v júli 2008, keď ekonomické prostredie bolo iné. A medzi časom komisia odpovedala svojim plánom ekonomickej obnovy na ekonomickú e, krízu. A to je veľmi význačný príspevok na jarnú radu a dúfam, že e, tam bude tento aspekt veľmi prítomný e, Vítam podporu spravodajkyni holistickému prístupu. Chcem povedať, že odpoveď na sociálne aspekty si vyžaduje mobilizáciu e, rôznych iných politík mimo sociálnej oblasti, vzdelávanie, výskum, životné prostredie, zdravotníctvo a tak ďalej. E, Komisia si zaznamenala výzvu k lepšej integrácii Lisabonskej stratégii. Komisia zdieľa tento názor a vlastne chce zapracovať takéto prvky aj do Lisabonskej stratégie post 2010. Mm, asi toľko by som chcel povedať vo všeobecnosti. ešte posledný bod. Pokiaľ ide o grieving alebo ozelenenie európskej ekonomiky, tak samozrejme tam aj komisia má záujem e, redefinovať štruktúry zamestnanosti e, z perspektívy dopadu na e, pracovné miesta. No a my na tom budeme v nasledujúcich mesiacoch pracovať. To je zhruba všetko z mojej strany. Kýtoxia. Ďakujem. Ďakujeme zástupcovi komisie.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 Chceli by sme predložiť stanovisko výboru do 16. marca. Respektíve, konečné rozhodnutie sa môžete pridať 16. 17. februára. Par, pardon, marca. E, Asi sa mi hovorí teda, že je to definitívne rozhodnutie do 17. marca. E, ďakujem pekne všetkým za účasť. Dovidenia.